La séance est ouverte. Otváram naše zasadnutie. Chcel by som vám oznámiť svoj zámer pridať na program dva body. Budú na konci našeho programu e, v rámci e, bodu rôzne, alebo teda ďalšie záležitosti Prvá sa týka rozpočtu 2016, pán Fernández. Chceli by sme sa spýtať komisie na e, individuálny prevod 18 e, miliónov eur, ktorý sa realizoval v rámci nástroja pre utečencov <clears throat> pre Turecko. A chceli by sme tu zo pár vyjasnení, pokiaľ ide o spojaznenie tohto rozpočtového nástroja. Druhá otázka potom sa týka oznámení e, oznámenia komisie. Chceli by sme sa spýtať na vyjasnenie, pokiaľ ide o rozpočtové dopady oznámenia zo so 7. júna. To oznámenie sa týka nového partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej agendy, e, pokiaľ ide o utečenectvo. To sú tie dve otázky, ktoré E, nastolíme, keď bude záver nášho programu a budeme mať bod rôzne otázky. K samotnému programu sa pýtam, či máte nejaké postrehy. Ak nie, tak považujem tento program za prijatý. Teraz by som vás chcel informovať o rozhodnutiach, ktoré prijali dnes ráno koordinátori. Najprv pokiaľ ide o misiu do Grécka, na 18., 19. 20. júla. Táto misia sa odkladá na neskorší dátum, ktorý sa ešte ujasní. Nepochybne v prvom e, semestri 2017, ak ju vôbec potvrdia. E, musíme sa e, porad, poradiť v júli, pretože nemali sme dostatok e, účastníkov, záujemcov. Druhé rozhodnutie E, bude navrhnutné pri, prijať, pridať k programu budúceho medziparlamentného, k programu medziparlamentného zas, zasadnutia, kde ide o mutualizáciu vonkajších služieb a diplomatických služieb EÚ rôznych členských krajín, e, teda spojenie týchto služieb EÚ mimo európskeho priestoru. A to v, spolu, e, v spolupráci s komisiou, pre kontrolu rozpočtu a takisto s AFETom. Cieľom je hľadať e, väčšie zoskúpenie tých e, zlúčenie e, nehnuteľností a úspory verejných výdavkov v národných i európskom rozpočte. Ďalej spravodajcovia k správam. Pani Holmajerova, pokiaľ ide o správu, E, vytvárania systému vstup-výstup na e, registrovanie e, vstupových dát alebo ich zamietnutie občanom tretich krajín, ktorí prekračujú vonkajšie hranice členských krajín EÚ a stanovenie podmienok pre vstup do EES pre, pre účely právneho postihu pán Depre ďalej pre vytváranie kritérií a mechanizmov pre e, stanovanie zodpovedného štátu, e, pre preverovanie e, žiadosti v jednej z členských krajín zo strany občanov tretich krajín alebo bez, občanov bez štátnosti. Pán Tordvalds, pokiaľ ide o stanovisko k Horizontu 2020, skupina SAD E, Fond Európskej únie pre rovnosť rodov a pani e, Gardia Zabal k stanovisku k pravidlo 53, e, výročná správa k finančným aktivitám Európskej investičnej banky. Pokiaľ ide o rozpočet 2017, rozpočtový výbor bude mať osobitné zasadnutie 4. júla v Štrasburgu záverom dňa toto, túto informáciu vám ešte potvrdíme. Pokiaľ ide o rozpočet 2017, trialog a pokiaľ ide o interinstitucionálne rokovania k platbám, 13. 13. júla sa presúva skôr na začiatok septembra z dôvodu e, neskorého oznámenia návrhu rozpočtu zo strany komisie. Musíme odročiť tento trialóg. Medziinštitucionálna konferencia, pokiaľ ide o práce skupiny na vysokej úrovni o vlastných zdrojov, bude 7. a 8. septembra v Európskom parlamente. Ste pozvaní srdečne, aby ste došli v čo najväčšom počte. A rozhodli sme spoločne s výborom pre kontrolu rozpočtu zorganizovali workshop e, k novej revízii finančných nariadení je tu návrh Európskej komisie v tomto ohľade. Tento workshop sa v našom, rozpoč- v našom výbore oskutoční o 16. až 18.30 11. júla s cieľom dosiahnuť zlepšenia pri spravovaní, priamom spravovaní. Toľko e, informácie, ktoré som vám chcel e, povedať. pokiaľ ide o zápisnicu z 11. apríla a 25. apríla boli e, distribuované. Máte e, to na vedomie. Ak nemáte k tomu poznámky, považujeme ich za prijaté. Teraz oznámenia pána Olbrichta, ktorý je, e, na starost, má na starosti správu k podpore, ktorú možno poskytnúť e, štrukturálnym reformám v rôznych členských krajinách. Pán Olbricht, máte slovo. Uh, uh, e, chcem len povedať, že podľa rozhodnutia Rady predsedov e, ten štvrtý program štrukturálnych reforiem je v kompetencii REGI, výboru REGI. A nie je to náhodou. Hovoríme tu o peniazoch, a to o peniazoch z 1B, e, to znamená kohezná politika a poľnohospodárska politika. V podstate s, e, s prihľadnutím k veľmi pozitívnym skúsenostiam ohľadom e, technickej pomoci najmä Grécku a Cypru pre ekonomické prispôsobenie sa tak e, na základe týchto pozitívnych skúseností e, komisia navrhla zorganizovať celý program pre ďalšie členské štáty, všetky členské štáty, ale je to na dobrovoľnom základe. Takže e, členské štáty sa môžu rozhodnúť a požiadať, ak teda sa to príjme, môžu požiadať o podporu. Tá podpora sa týka najmä technickej pomoci, rôzne poradenstvo, školenia, návštevy a podobne. Ide tu v podstate o to, aby sa posilnili a rozvíjali administratívne kapacity jednotlivých e, štátnych správ. Najmä tu ide o štruktúralne reformy. Takže nie je náhodou, že Európska komisia chce mať e, priame napojenie e, na e, konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny. Takže komisia predloží tieto odporúčania pre konkrétne krajiny a členské štáty v prípade, že ich budú chcieť plniť, môžu požiadať o pomoc a technickú podporu. E, tieto peniaze sú z koheznej politiky na technickú pomoc, e, to je dnes v rámci rozpočtu komisie, a môžu požiadať aj o technickú e, pomoc z Fondu pre rozvoj vidieka, to je poľnohospodárska politika. Takže dovedná vlastne sa to týka 132,8 miliónov eur, to, čo navrhuje komisia, a 100 viac než 112 miliónov je zo štrukturálnych fondov technická pomoc a 30 miliónov e, z technickej pomoci v rámci rozvoja vidieka. Toto je teda e, taká, takéto prvé napojenie na tie e, odporúčania pre konkrétne krajiny. A po druhé ide o dobrovoľný princíp. Moja otázka smerom na komisiu počas vypočutia bola tá, čo sa stane, ak členské štáty dostanú odporúčania a nebudú chcieť čerpať e, tento typ pomoci, vzhľadom na to, že je dobrovoľná, aké budú dôsledky, ale e, odpoveď som nedostal. Takže my sme pripravení, niečo v tom zmysle, že sme pripravení pomôcť. Takže tento program bol e, pripravený a vypracovaný. A ten text e, ešte možno pozmeniť a doplniť na začiatku septembra. E, takže toto je ten všeobecný rámec. V opisoch jednotlivých programov, samozrejme, sú rôzne politické oblasti, je to veľmi široko koncipované Ide o podnikateľské pod, e, prostredie, vzdelávanie, imigráciu a podobne. Sú to rôzne politiky a samozrejme aj rôzne typy šta, e, e, štátnych správ a rôzne typy oprávnených opatrení, seminári, semináre, konferencie, školenia a podobne. 142 miliónov eur dovedna. Ďakujem vám. Merci, Ďakujeme, pán Albrecht. Kto by sa chcel vyjadriť? Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za predstavenie tohto programu. A ja si myslím, že všetci súhlasíme, že štrukturálne reformy sú veľmi dôležité a e, v niektorých krajinách majú problémy e, tieto štrukturálne reformy uskutočňovať a preto je úplne na mieste, že našim cieľom bude posilniť celkovú kapacitu členských štátov pre prípravu a zavedenie štrukturálnych e, a iných reforiem, ktoré podporujú rast a zamestnanosť. A samozrejme aj tie, ktoré podporujú čerpanie e, fondov z Európskej únie, lebo aj s tým môže byť problém. Ale keď takéto veci robíme, tak e, možno by sme sa mali vrátiť aj k tomu, že my sme už v júli 2015 požiadali komisiu, aby napríklad do konca marca tohto roka vypracovala správu o vplyvoch oneskorených platieb z rozpočtu Európskej únie e, za predchádzajúce tri roky, lebo aj tieto ovplyvňujú napríklad implementáciu programu a čerpanie štrukturálnych fondov. Zatiaľ som takú, takúto analýzu nevidel. My sme to schválili v mandáte na, na trialog. Samozrejme, ak e, chceme, aby sme posilňovali kapacity členských štátov, tak e, Členský štát, ktorý chce takéto kapacity využívať, by mal do prípravy zapojiť aj miestne, aj regionálne orgány, ako aj sociálnych partnerov a občianskú spoločnosť, lebo, lebo naozaj, ak tieto budú akceptovať štruktúrálne reformy, tak vtedy budú úspešné. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Pán Maragal. merci, presidente. Um, señor de acuerdo, yo creo que podemos efectivamente trabajar sobre la base. Áno, ďakujem. Myslím, že môžeme pracovať na základe toho, čo máme a výbor pre regionálne otázky pracuje na správe. 140 miliónov E, na to, čo sa zdá byť e, v prvom rade technickou otázkou, ale samozrejme to je ešte ďalej podrozdelené. Ide o to, aký typ reforiem to bude, aký model chceme aplikovať na tieto reformy. A aké referenčné podmienky budú aplikované na jednotlivé krajiny. E, tu v podstate e, vychádzame e, z debaty, ktorá sa týka principiálnych otázok. A tie modely, o ktorých hovorím, to musia byť modely, ktoré je možné aplikovať. Takže pokiaľ ide o štruktúrálne reformy v celej Európe nemáme vlastne model zatiaľ, ktorý by sa dal replikovať e, vo všetkých krajinách. E, samozrejme, nemôžeme ustúpiť od e, princípov subsidiarity a zvrchovanosti členských štátov. Iba že by prišlo k nevhodnému používaniu finančných prostriedkov, k dumpingu a podobne Myslím, že štruktúrálne reformy by mali aj toto zohľadňovať. A tieto princípy, o ktorých som hovoril, sa mi e, zdajú, že chýbajú v správe komisie. Je to otázka napríklad privatizácia a podobne. Ale prečo nie? Privatizácia môže byť, ale Zároveň všetci poznáme situáciu so súkromnými monopolmi, ktoré e, fungujú ešte horšie než verejné monopoly, e, ktoré sa často odsudzujú. Skúsenosť z posledných rokov nám ukazuje, že využívanie týchto konkrétnych odporúčaní e, bolo veľmi jednostranné. E, v prípade krajín, e, ktoré mali napríklad rozpočtový deficit. A takisto sa e, nepodarilo jasne vyjadriť a definovať tie konkurenčné výhody jednotlivých eh, členských eh, štátov, ktoré tie členské štáty čerpali napríklad z dumpingových praktik. Eh, to platí napríklad pre Irsko. Maragal. Ďakujeme pánu Maragalovi, teraz pán Donano. Ešte ste neskončili? No, Posledná veta. No, no, no estamos diciendo que no al, al concepto ja to chcem povedať jasne. My nehovoríme nie tomuto konceptu štruktúrálnych eh, reforiem a technickej pomoci. My s tým súhlasíme. V prvom rade, aby sme ochránili európsku dimenziu, aby sme napravili tie chyby, ktoré sa stali vo štruktúrálnych fondoch v minulosti ale nie sme e, vždy zrozumení e, s tým konkrétnym zameraním, tak ako ste o tom hovorili, ale v každom prípade sme pripravení na spoluprácu, pretože táto rozprava je spojená s ďalšími rozprávami, e, napríklad o rozpočtovných možnostiach a podobne. Určite nájdeme nejaké uspokojivé riešenie. Boj proti fiskálnej daňovej diskriminácii E, veľmi dobre ju asi e, chcú európske krajiny s tým, že diverzifikujú svoje legislatívy. Ale nie sú to len nadnárodné e, skupiny, ktoré optimalizujú svoje dane v polnohospodárstve. Veď takéto prípady môžem nájsť tiež, ktoré klamú konkurenciu vo vnútri európskeho trhu. To by naozaj mohlo byť téma, možno nie pre náš rozpočtový výbor, ale pre tento parlament minimálne. Pán Donano. No, veľa už nedodám k tomu, čo povedal pán Maragal. Táto správa dôležitá o tom, aký vlastne chceme model pre EÚ. To je naozaj skutočná otázka. Čo vlastne chceme v EÚ? Chceme úniu extra liberálnu, Alebo naopak, chceme menej regulovaný model, ktorý e, umožní občanom sa lepšie zorientovať v tých štruktúrálnych reformách. A tie reformy sú principiálny problém. Nie je to formálny problém, je to naozaj e, zásadná otázka. Treba pomôcť krajinám, ktoré to chcú, ale podľa akého modelu? To znie tá skutočná otázka, ktorá tu vyznieva máme záujem o úvahách uvažovať o tom, čo chceme. Model fiskálny, sociálny. Už tak dlho tu počúvame o tom. Jedného dňa to možno nastane. Naozaj, naozaj, to je totiž tá podstata toho problému. Quel model et quel est le bon model? Aký je model? Čo je ten správny model? Problém politický, pán predseda, je to, hovorí pán Donano pri mierach rastu v výrazných čísiel a ak sú vyvážené verejné financie, tak to sú krajiny, to sú modely, ktoré majú plnú zamestnanosť v globálnej ekonomike, globalizovanej. To je ten správny model, ktorý by sme mali dať celej Európe. Nevidím ďalšie prihlášky do diskusie a teda pán Olbrich by snáď mohol zhrnúť. Áno, ja si myslím, že tam sú dva prvky. Poprvé, nielen členské štáty, ale aj regióny a mesta môžu využiť tento typ programu. Podľa informácií od komisie však jediný spôsob, ako regióny alebo mesta to môžu robiť, je ísť eh, cestou, ísť eh, prostredníctvom vlády. Eh, taká je predstava v rámci programu. Samozrejme, E, členské štáty to môžu posunúť na regionálnu úroveň. A druhý prvok. Všetci sme boli tak trocha prekvapení, ak to môžem takto povedať. V tom programe totiž nejde o obsah. Ten obsah ako taký už funguje prostredníctvom e, konkrétnych odporúčaní pre krajiny. E, členské štáty dostali odporúčania, aké zmeny treba zaviesť a podľa ktorého modelu. A to už prebieha, to nie je nič nového. Ale e, teraz ide o to, že keď tie členské štáty dostali alebo dostanú odporúčania, tak môžu použiť európske peniaze, aby e, tie reformy a odporúčania zaviedli do praxe. Ale nejde tu len o peniaze a technickú pomoc, ale vyvstáva tu aj ďalšia otázka. Čo sa e, členským štátom vlastne navrhuje a na čo tie peniaze majú slúžiť? Na aký typ zmien? To sa v tomto dokumente nehovorí. Tento dokument je veľmi technický. Môžete požiadať o peniaze podľa odporúčaní pre jednotlivé krajiny na štruktúrálne reformy. Ten dokument je o tom, ako tie peniaze dostanete, koľko ich môžete dostať a podobne. A že je to na dobrovoľnom základe. Ale vyvstáva otázka, ktorú už zmienil pán Maragal. Jeden model, viace, viacero modelov a čo s tými odporúčaniami? Aký typ odporúčaní vlastne dostávajú členské štáty? Kto navrhuje e, tie konkrétne modely? E, tento text môžeme využiť e, ako dôvod na to, aby sme sa začali e, podrobnejšie, podstatne podrobnejšie zaoberať obsahom. Ale tento právny text je v podstate len o peniazoch a technickej pomoci. Ďakujem vám. Si vous pouvez nous aider, monsieur Olbrich. Pán Olbrich, ak by ste nám pomohli v tom, aby sme sa e, vyhli technokratickému podozreniu ak sa vy, máme vyjadriť k tomuto, k tomuto odporúčaniu, bolo by to značne dôležité pre EÚ, pretože to sú odporúčania komisie. A bolo by dobré, keby sa politicky realizovali tieto, tieto odporúčania. Inak e, možno povedať, že sme tu len na právnu kontrolu. Ak dovolíte, ja osobne, pán predseda, keď ma e, poverili spravodajcovstvom, hneď som e, uvažoval e, o tom, aké sú tie odporúčania špecifické pre Polsko. Nie sú veľmi všeobecné tie odporúčania, sú technické. Takže otázka znie, či tieto špecifické odporúčania pre krajiny či to ide len po štrukturálne reformy, alebo aj, e, majú aj administratívnu kapacitu. Na to treba hľadať odpoveď, pretože ak je to len administratívna kapacita, je to čosi iné ako štrukturálne fondy. Pretože administratívna kapacita, súhlasím, v poriadku, to sú rôzne e, chyby a tak ďalej, ale ak sú to návrhy týkajúce sa štrukturálnych zmien, tak e, to mení veci. Ak mi to teda dovolíte, Ak je to na dobrovoľnej báze, nikto, nikto nemá tú povinnosť. Možno počas tých prác, možno nájsť, treba nájsť niekoľko odpovedí na dnešné otázky. O tom budeme hovoriť ešte 1. septembra, hovorí pán predseda. Pozmeňujúce návrhy k vašej správe treba podať pred 18. hodinou 8. septembra a správa sa bude finálne príjmať 10. až 11. októbra. V regii bude to, to bude v novembri a, a v, ešte neskôr to je, ešte bude potvrdené potom do pléna. Pani Gardia Zabal, pokiaľ ide o budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Áziou, Karibskou oblasťou, Pacifickou oblasťou, krajinami teda AKT. Afrika, Karibská oblasť, Pacifik, opakuje pán predseda. Do roku 2020 Afrika, Karibe, Pacifik. Eh, ďakujem, pán eh, predseda. Afrika, Karibská oblasť, Pacifik do roku 2020. A pridáme možno k tomu ešte Áziu. Toto je stanovisko, eh, ktoré sa týka rozvoja budúcich vzťahov najmä pokiaľ ide o tú bilanciu toho, čo nás zaujíma. Po roku 2020, keď prestane platiť dohoda z Kotonu, a to bude v tej istej dobe, keď skončí e, finančný rámec, ktorý teraz platí. To znamená, že to bude vynikajúca príležitosť aby sme e, tam zahrnuli aj Európsky fond pre rozvoj, e, rozvojový fond, ktorý je momentálne mimo tohto rozpočtu, toho finančného rámca. E, to znamená zahrnúť ho do MFF. A e, je to v podstate e, historická príležitosť. Zahrnutie do MMF by mohlo zvýšiť legitimitu a efektívnosť tohto nástroja na pomoc a zabezpečiť aj koherentnosť medzi fondmi, ktoré budú dané k dispozícii a všeobecnými politikami Európskej únie. Takže v v nadväznosti na to, čo sme e, povedali. Ide tu o e, fondy, ktoré sú mimo e, rozpočtu. A toto je fond taký, takej historickej povahy a táto zhoda okolností, ktorá nastane, by sa mala využiť na to, aby sa zahrnul do MFF. Takže v tomto stanovisku ja žiadam výbor a pýtam sa teda výboru či, a komisie, či chce toto zahrnúť aj do rozpočtu pre Európsky e, rozvojový fond a či to bude zahrnuté do cestovnej mapy, ktorá sa bude vypracúvať. Ja sa obmedzujem na rozpočtové otázky a mohla by som hovoriť o mnohých ďalších otázkach, e, napríklad o Fonde pre Afriku a podobne. Ale vychádzam z, e, zo stanoviska, o ktorom sme tu už hlasovali aby som nadviazala na to, čo sa rozhodlo v rámci e, politiky o spolupráci doposiaľ. A e, trvám na tom, že je dôležité bojovať proti chudobe, to je jeden z prvoradých cieľov únie a treba hľadať efektívne spôsoby riešenia problémov súvisiacich s emigráciou a s migračnými tokmi v celom svete. A potom je tu téma, e, o ktorej si často tu hovorí, inovačné finančné nástroje a ich možná kombinácia s finančnou podporou. Domnievam sa, že toto je pozitívna voľba a táto kombinácia týchto fondov a podpory môže um, zvýšiť dostupnosť finančných prostriedkov z Európy a podporiť investície a preto e, by nebolo dobré tieto subvencie eliminovať a nahrádzať, nahrádzať ich e, inými nástrojmi. E, tie, všetky tie nástroje by mali byť k dispozícii. A pokiaľ ide o novú iniciatívu predloženú komisiou, ktorá sa týka investícií do Afriky, v Afrike v rámci Junckerovho plánu. Myslím, že je to pozitívna iniciatíva, ale aj parlament by sa mal do definície tohto nástroja aktívne e, zapojiť. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem. Ak je tu e, Junckerov plán pre Afriku, pretože pani Mogherini minulý týždeň k tomu avizovala čosi, určite je na čase predstavať si, že to by sa dalo spojiť e, s rozpočtom EÚ ako reagovať na migračné výzvy? Ak, sa ne, ak si nevyčleníme prostriedky na zacielenie na, tam, kde vzniká, e, na oblasti, kde vzniká migrácia. Treba pomôcť Afričanom rozvíjať jednotlivé krajiny. A tu by bolo koherentné v tejto súvislosti, ako ste boli naznačili, túto tému si osvojiť v rozpočte EÚ, e- e možno v rámci strednodobej revízie. Umyselne som provokatívny, pretože situácia e, je taká, že ťažko sa tu dá pristupovať v rukavičkách. Kto by si želal vystúpiť k oznámeniu pani Gardia Zabal? Nikto. Takže ja si myslím, že jednomyselná nepovzbudenie pre vás, pani spravodajkyňa, 15. júna, 22. na e, poludne pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, 11. júla potom sa vyjadríme k vašej správe, pani Gardia Zabal. 31. augusta Komisia pre rozvoj sa vyjadrí e, k záverečnej správe a pokiaľ ide o prijatie v pléne, tak nepoznáme ešte termín. Pán Ali, ste pripravení, aby ste pohovorili o nástrojoch, ktoré umožnia bojovať proti e, e, výkyvom cien e, v polnohospodárstve, ale tiež, aby tieto, tieto ceny dostatočne sa vyplácali výrobcom. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Ehm, obmedzenie cenových výkovov a cenové výkyvy sú e, typické pre všetky polnohospodárske trhy, ale keď sú príliš veľké, tak môžu mať e, dopad na potravi, be, potravinovú bezpečnosť na jednotlivých farmárov a celé krajiny. E, Svetový trh už zažil závažné výkyvy cien. Tie ceny dosiahli najvyššiu úroveň poslednej dobe išlo o ceny komodít, ceny potravín, e, e, v lete 2008 e, dosiahli najvyšších cien, potom zasa v zime rapidne poklesli a potom zasa stúpli. Tieto ceny budú naďalej nestále a tie, celkový globálny trh znamená čoraz väčšie obsahuje čoraz väčšie riziká pre potravinovú bezpečnosť. A z tohto e, pohľadu je dôležitý e, celkový politický a e, právny kontext a súvisí to samozrejme. Je, dôležité sú takisto aj trhy s energiou a s ďalšími komoditami. Treba tu takisto zmieniť aj dôsledky zmien e, klímy na e, poľnohospodárske trhy a takisto aj výkyvy v oblasti energií a e, hnojív. Náš návrh chce, eh, v našom návrhu žiadame, aby eh, sme vyžiadali výbor pre eh, poľnohospodársky rozvoj, aby vypracoval, aby spracoval túto tematiku vo forme uznesenia. Zdôrazňujeme, že Európska únia je najväčším a najdôležitejším svetovým vývozcom potravinárskych a poľnohospodárskych produktov a e, programy pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka by mali prispieť ku stabilizácii. E, zatiaľ však e, sa v tomto smere nedosiahol veľký úspech. Takisto vyzývame na dosiahnutie väčších synergických efektov medzi spoločnou poľnohospodárskou politikou a ďalšími politikami Európskej únie, napríklad dodávky energii, vody, pôdne hospodárstvo a rozvoj najzdialenejších oblastí zároveň vyzývame na vytvorenie takého systému, ktorý bude chrániť príjmy farmárov pred e, výkyvmi a to v rámci reformy SVP 2014 až 2020 a zároveň e, chceme, aby komisia členské štáty monitorovali volatilitu členských e, cien polnohospodárských produktov. Ďakujem vám. Merci, monsieur Ali. Ďakujeme pekne, pán kolega. Kto by si prosím želal reagovať na oznámenie pána Aliho, na jeho vystúpenie respektíve? Monsieur Fernand... Denano. Denano. Denano. Me pardonnera, monsieur Denano. Prepačte, pán Denano. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Keby som chcel povedať toľko, že správa kolegu Aliho ide tým správnym smerom, bez pochyb. A teda pomospodárstvo je konfrontované s viacerými problémami. Jedným z nich je aj tá cenová volatilita. Dá sa na to pozrieť s určitým odstupom, otázka stability cien pre však niečo veľmi, veľmi kľúčové. A toto je povolanie, ktoré je naozaj ohrozené povolanie polnohospodára, pretože sú klimatické zmeny, politika, životné prostredie a rôzne externé faktory, ktoré tu pôsobia. Čiže toto všetko je potrebné zohľadniť a je potrebné, Európska únia naozaj bola schopná nejakým spôsobom zabezpečiť príjmy aj pre plnohospodárov. A my sme správa práve e, z tohto hľadiska ide tým správnym smerom, lebo hovorí o boji proti špekulácii. To je super, pretože e, špekulácia e, s potravinami, veď toto je škandál. Ako môžem špekulovať s potravinami? Takže je to naozaj zaujímavá vec iste ešte čo to doplníme, ale mám pocit, správa je naozaj na mieste a mm, to vo veľkých líniách zodpoveda našim názorom. Ďakujem teraz, pán Komel. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem spraceť poďakovať za jeho správu. Ja si myslím, že sme si všetci z mňa zajedno, že tá správa smeruje tam, kam má. Chcem ale upozorniť, že je na mieste dávať pozor, aby sme tu nestanovovali nejaké situácie raz navždy, lebo keď sa pozrieme na rozpočet, tak e, jasne vidíme, že najväčšia časť rozpočtu ide práve do agrárneho sektoru, už aj teraz je to tak. No a naozaj potrebujeme zamyslieť sa nad tým, či to takto má, môže byť, aj z dlhodobého hľadiska. Veď aj v prekladacom bode sme hovorili o tom, že sú tu aj iné krajiny, konkrétne tie africké, ktoré sa snažíme posilniť, máme posilniť tým, že sa zvýši vlastná konkurencieschopnosť, teda aby tieto mohli vyvážať a tam ide prevažne tiež o polnohospodárskú produkciu. Takže ak teraz zavedeme nejaké reguly, tak by to nemalo viesť k nejakému uzavretiu trhu. Nie, potrebujeme dlhodobú stratégiu takú, že teraz pomôžeme polnohospodárom s tým, že im povieme, že táto pomoc nie je neobmedzená a nebude naďalej pokračovať takýmto spôsobom, ale že musia obstať v konkurencii. V opačnom prípade tu zabetonujeme status quo, ktorý sa potom etabluje, ktorá sa potom etabluje. No a vieme, že keď sa to raz zavedie, tak o 10 rokov už nikto nebude mať odvahu to meniť. Čiže otvorenosť trhu tu je potrebné zachovať. Ďakujem. Sí, Ďakujem, pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja podporil to, čo predniesol spravodajca. Áno, momentálne sme v situácii, ktorá je veľmi dramatická. Mm, roky taká nebola. Je to niečo nové, teda volatilita, napríklad sucho, dážď s obrovským dopadom na produkciu, na ceny, na príjmy pozvárov, takéto niečo sa vyskytovalo aj v 10 ročiach, ale teraz to nadobudlo také rozmery, čo povedie k tomu, že budeme musieť razantne zmeniť štruktúru, pracovať na zmene štruktúry. No a preto vystáva otázka, ako sa postaviť k tomuto sektoru, e, ak e, súvisiacim, teda celý vidiecký región. No a ja súhlasím s pánom Denanom, že vďaka Bohu, hovorím teraz vďaka Bohu v tej situácii, máme európsky rozpočet, ktorý obsahuje um, taký nárazník pre polnohospodárov. Teda sú tu platby, ktoré sú viazané na nejaké podmienky, ktoré je potrebné splniť. No a keby sme tento nárazník nemali, túto rezervu, tak eh, by mnohí polnospodári neprežili, pretože od týchto priamých platieb priamo závisia. Už dávno by boli skrachovali. Takže naozaj pozor, pokiaľ ide o zmenu modelu, pokiaľ nevieme odhadnúť, ako sa budú ďalej e, vyvíjať veci. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska v situácii, kedy voda, pôda a tak ďalej sú čoraz zriedkavejšie, toho teraz čoraz menej, tak v takejto situácii produkčné a odbytové perspektívy pre mnohých polnospodárov Myslím, že Slovenska tam by mohol byť taký pozitívny vývoj. No a keď k tomu dôjde, tak potom môžeme hovoriť o nejakých zmenách v SPP, v spoločnej poľnohospodárskej politike, teda pokiaľ ide o subvenovanie tohto, tohto sektora. No a pokiaľ ide o tú rozvojovú politiku, kto to sem vnáša, tomu chcem povedať, že mm, tie blokády v obchodnej politike EÚ, že to nie je ten pravý problém, veď stratégia Everything but Arms pre najchudobnejšie rozvojové krajiny, veď to funguje už dávno, ale čo chýba, to je vytváranie kapacít eh, štruktúr a neviem, či naša stratégia v rozvojovej politike, to, čo financujeme z našich prostriedkov, či toto je to správne. Aj tie, tá rozvojová pomoc alebo rozvojové subvencie, veď ani e, to, e, toho sa mnohí nechcú dotknúť. Ale prečo? Prečo tí ľudia odchádzajú z krajín? Lebo tam nemajú perspektívu. No a keď sa hovorí, že jedno euro na rozvojovú pomoc, že e, to spôsobuje únik desiatich eur, Panama ako, ako tak toto je tiež na zamyslenie si myslím. No a e, keď e, sa pozrieme na to, že komisia e, by tiež tu mala prevziať svoje odpovednosti a čo si spraviť. Čiže máme tu hospodárskú súťaž v oblasti polnohospodárstva a je tu nerovnováha. Veď v pláne sme o tom aj hlasovali minule. Na jednej strane razantná koncentrácia potravinárskych reťazcov, národné, regionálne trhy úplne ovládnuté tromi, štvormi hráčmi. 80 obratu držia v ruke títo veľkí hráči a potom na strane produkcie a na strane um, spracovania, tak je to tam také veľmi roztrieštené. No a čo to má za následok? To, že táto koncentrácia dopytu, že toto musíme riešiť. Je to ešte naozaj sociálne trhové hospodárstvo? Nie je to náhodou tak, že mnohé firmy sú naozaj vydané na, post, na pospas veľkým reťazcom? No a ak to nespolupracuje, tak tomu zavrú dvere. Napríklad eh, dohody na 6 mesiacov, dohody o cenách, alebo potom niekto príde, o 6 týždňov povie, zmenila sa situácia, celé ti to e, vypoviem, je mi to jedno a do budúcna to budeš robiť nie za euro, ale za 80 centov. Alebo ťa spätka vyradíme zo znamu dodávateľov. Takže e, toto je prax, k ktorej dochádza. To sú skúsenosti konkrétne našich polnohospodárov, čiže toto nie sú seriózne obchody. A ten veľký problém, čo sme konfrontovaní, spočíva v tom, že hlavne tie čerstvé produkty, ktoré sú naozaj veľmi citlivé, že toto dobre prilákava zákazníkov, e, je to zameniteľné, e, či kúpim biele mlieko v modrom alebo v zelenom obale, to je jedno, každý sleduje iba cenu. A tu sme v situácii, kedy je potrebné položiť si otázku, sú tie opatrenia, ktoré máme, aj napríklad pokiaľ ide o platobné cieľa a tak ďalej, či legislatíva e, európska postačuje, či sa implementuje sočne, alebo či je potrebná ešte ďalšia diskusia, lebo takéto obchodné vzťahy, také dodavateľské vzťahy sú absolútne nepriateľné. Ten produkt e, sa pre spotrebiteľa zdražuje, ale poškodzuje to celý ten reťazec a toto je vec, ktorú je potrebné mať v tejto diskusii stále na zreteli. Ďakujem. Ďakujem, pán Zdechovský. Vážený pán predsedajúci. Vážený pán predseda. Nerad to hovorím, ale e, predrečníci povedali väčšinu toho, čo som chcel povedať. Ja mm, tejto eh, atmosfére sa nestrácajú myšlienky, nie atmosféra na čítanie myšlienok, ale chcem podať jednu vec. Stabilita polnohospodárstva. Eh, už tu, eh, dámy a páni, je napísané, že vždy bolo, aj v Biblii napísané, že vždy bolo 7 rokov dobrých a 7 rokov zlých a myslieť si, že 7 rokov bude len hojných v polnohospodárstve, že sa bude len rásť, je nezmysel. V dnešnej dobe, keď sa pozrieme na polnohospodárstvo, a vidím to na postsocialistickom poľnohospodárstve, tak e, skutočne máme 26 rokov, ktoré sú všeobecne povedané dobré. Keď e, skrachuje nejaký poľnohospodár, tak väčšinou e, v dôsledku toho, že si zobral zlé úvery alebo nemal dostatočné hospodárske, ekonomické vedomosti, ale nie je to na základe toho, že by nedostával určitú podporu. Mm, skutočne sa domnievam, že podpora Európskej únie pre polnohospodárov je veľmi dobre nastavená a my si dnes musíme položiť úplne inú otázku. Musíme sa pýtať na tú stratégiu za 15 rokov. E, mňa e, vôbec nezaujíma, e, že budeme meniť polnospodárstvo v roku 2020, to budú len čiastkové zmeny. Mňa zaujíma to, ako bude vyzerať polnospodárstvo Európskej únie po roku 2030, pretože k tomu musíme e, už smerovať e, pomocou dnešných nástrojov. E, ide o konkurencieschopnosť polnospodárov, že niekto skrachuje. Už ja som podnikal 10 rokov a verte mi, dámy a páni, že 3 roky som vlastne bol na pokraji krachu. Uvažoval som, čo robiť. Najväčší podnikateľ s topánkami Tomáš Baťa trikrát skrachoval, kým postavil veľký, obrovský konglomerát fabrík a továrniami. Tu v poľnohospodárstve stále máme sklony nariekať, e, že niečo je tak alebo onak, alebo bude tak alebo onak. Ja chcem povedať, e, e, že samozrejme voda, sucho, to všetko vieme, čo spôsobuje. Nechcem ale poľnohospodárstvo mm, separovať od vidieka. To, polnohospodárstvo to je vlastne jeden pilier, jedna noha. K tomu treba pridať ešte ďalšie piliere. Environmentálna výchova, alebo to, že polnohospodári by po roku 2030 mali byť schopní ponúknuť niečo viac, mali by ponúknuť napríklad bývanie na svojich hospodárstvach. Mnohí už to robia, e, funguje to. Takže touto myšlienkou chcem prispieť do tejto našej diskusie po roku 2030 e, nebude možné vynakladať také prostriedky e, z európskeho rozpočtu len na polnohospodárstvo. Myslím, že sa musíme zamerať viac na inovácie a ďalšie veci, ktoré sú výzvami e, pre Európsku úniu. Merci, la parole est à monsieur Kozmiuk. Ďakujeme teraz pán Kožmiuk, ktorému blahoželám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 vlastne od zavedenia ruského embarga na polnospodárske produkty z EÚ, tak e, vlastne už mesiace naozaj je situácia na polnospodárských trhoch e, veľmi dramatická. Týka sa to hlavne mlieka a týka sa to bravčového. A platí to pre všetky členské krajiny, staré aj nové. Ja samozrejme mm, si uvedomujem, že toto stanovisko z logických dôvodov e, nemôže byť e, pokusom o riešenie tej situácie alebo tie finančné nástroje, ktoré sa dajú takto využiť. To je hudba budúcnosti, ale napriek tomu dúfam, že v rozpočtovom výbore bude pochopenie pre využívanie prostriedkov z SPP, spoločnej poľskej politiky, na podporu tých trhov, kde momentálne sú veľké ťažkosti. Pán predseda je tiež členom výboru Agri, takže dúfam, že tu sa stretneme s pochopením s našimi požiadavkami. To je tá prvá vec, na ktorú som chcel upozorniť. A ešte druhá vec. Naozaj množstvo nástrojov sa dá využiť. Ehm, môžu teda využiť polnohospodári ale skupiny producentov a družstva, toto tiež, e, e, teda, teda často to môžu využiť práve družstva alebo skupiny producentov, ale jednotlivci, pomospodári ako jednotlivci toto využívať nemôžu. Takže toto by e, malo byť v, v tom stanovisku obsiahnuté, teda že by to malo byť umožnené jednotlivcom. V takejto zložitej situácii ďalšie administratívne bremená pre pomospodárov naozaj nie je na mieste, napríklad e, pokiaľ ide o podmienky, životné podmienky zvierat, to samozrejme niečo stojí. Takže to sú ďalšie podmienky, ktoré musia splňať. Týka sa to klimatických zmien a klimatického balíka. No a na druhej strane, na strane spotrebiteľov, teda na strane dopytu, preto akoby neexistovalo pochopenie, veď ten cenový tlak tam je veľmi prezentný, lacné dovoz zahraničia a tak ďalej. Takto vyzerá situácia priamo v teréne. Čiže na jednej strane pre pomospodárov ďalšie a ďalšie povinnosti, ktoré sú nákladné, a na druhej strane sa nemôžu tieto náklady poriadne v obchodoch pretaviť do cien. E, to mm, spotrebitelia neumožňa, netolerujú. Takže toto je vec, o ktorej musí hovoriť rozpočtový výbor. Ďakujem a teraz pán Maragal. Mm, no Áno, ďakujem pán predseda. E, stručne, ja nie som tieňový spravodajca a určite nie som odborníkom na ponohospodárstvo. Ale zareagujem na to, čo povedali kolegovia, najmä pán Delane a pán Burger Zdá sa, že to, ako e, vnímame spoločný trh, môže nakoniec mať e, e, záporný negatívny účinok ako monopol alebo oligarchiu nákupcov, monopol dopytu a ten e, pokrýva aj tie európske e, pod, e, subvencie. Máme tu teda nejaký rozpočet a potom sa nám ten rozpočet rozpúšťa v rôznych výpočtoch. A na druhej strane sú ľudia, ktorých postavenie je čoraz slabšie, zraniteľnejšie. Takže my potom musíme reagovať na núzové situácie, ktoré sú dôsledkom tohto druhu kontroly trhu, ktorý e, vlastne ovládajú tí, ktorí nakupujú. Máme pocit, že pomáhame producentom, ale tú pomoc vlastne konfiškuje spotrebiteľ, že áno. Ďakujeme, pán Marengal, za tento komentár. Teraz pán Kristoforu. Ďakujem pekne. Považujem za správne, to, že európsky rozpočet v oblasti, v oblasti polnospodárskej politiky pomáha. Nie sme predsa ako USA, kde sa zameriavajú na polnohospodárstvo naozaj primárne, ale v EÚ sú krajiny, ktoré sú polnohospodárske, ešte také, ktoré sú menej polnohospodársky orientované. Ja si myslím, že peniaze EÚ sa nevydávajú naozaj zacielene čo tým chcem povedať? Sú krajiny, ktoré sú zvýhodnené s určitými produktami a iné krajiny takéto výhody nemajú. Čiže tým zacielením mám na mysli zacielenie na tých, ktorí majú konkurencieschopné výrobky a nemôžeme tie peniaze vydávať bez kontroly. U nás došlo k poklesu polospodárstva, ale sú tu určité výhody, ktoré máme a preto je potrebné určité oblasti podporiť, aby z toho vyvstal zisk pre moju krajinu aj celú EÚ. A to platí aj pre iné krajiny. Čiže povedať, že dávame 45 rozpočtu na polnohospodárstvo, to nestačí povedať. To neznamená absolútne nič, keď tie peniaze sa nevyužívajú eh, tak, aby to mohlo konžlasku priniesť nejaký zisk. Ruské embargo viedlo k množstvu problémov a skladka musíme e, to nejako riešiť politicky aj hospodárskeho hľadiska. Pretože tým embargom, a to je môj názor, tým embargom sa vlastne pomáha Rusku, lebo oni sa teraz musia sústrediť na vlastný hospodársky sektor, ten sa môže rozvíjať a je tam snaha o sebestačnosť, tak aby embargo, neembargo, nemuseli dovážať z EÚ pomospodárske produkty. Čiže čo priniesli tieto opatrenia? No obratilo sa to proti nášmu polnohospodárstvu. To je potrebné mať na pamäti. Ďakujem. Áno, je tu isté špecifikum polnohospodárstva a poľnospodárskej politiky, tej našej spoločnej, zjavne neplní svoje účely. 10 ročia, kedy rástli príjmy amerických hospodárov, no a tí európsky, tí strácali v porovnaní so začiatkom obdobia. A táto spoločná poľnospodárska politika pre členské štáty e, predstavuje možnosť získať späť časť z toho, čo zaplatili. A to, čo je na tom najabsurdnejšie, e, je to, že to je vlastne európska politika. Pomáhali sa, pomáhalo sa polnohospodárom, ktorí to nepotrebovali, alebo keď to nepotrebovali. Pomáhalo sa sektorom, ktoré mali vysoké ceny. A naozaj tie reťazce maloobchodné, ktoré sú takmer v monopolnej situácii, tak e, tam je to lákadlo obrovské požadovať aby producenti tie pomoci, ktoré dostávajú, eh, aby to celé eh, pretavili do nižších cien pre eh, spotrebiteľov. Takže toto je taká osobitná črta našej podpaskej politiky. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Áno, je možno nájsť možno nejaký systém poistenia, tak ako to funguje v USA. A taktiež tie objemy, lebo veď keď ceny klesli, tak je to preto, lebo väčšina producentov zvyšovala produkciu, napríklad to mlieko. V niektorých krajinách, ako napríklad Holandsko alebo Írsko, <coughs> tam do toho tlačili, produkcia, produkcia. No a keď je ponuka veľa vyššia ako dopyt, tak cena značne klesne. Čiže možno by bolo dobré konať, aj pokiaľ ide o objemy, a teda vyrábať menej, aby tie ceny zase rástli. Inak sme v neudržateľnej situácii. A producenti nemôžu udržateľne alebo z dlhodobého hľadiska predávať zo stratou. Hovorí sa, áno, tí najslabší odpadnú, je to zákon prírody, ale môže sa stať, že aj tí najlepší si povedia, nebudem vyrábať, lebo nie je perspektíva úspechu pri výkone povolania. Čiže musíme nájsť nejaký mechanizmus taký, kde um, ako odveta za tú pomoc, alebo teda kompenzácia za tú pomoc, e, bude zníženie zo strany producentov objemov produkcie. Takže toto je vec, ktorá si zaslúži zamyslenie. Sú sektory, ktoré sú na tom trošku lepšie. Čína napríklad kupuje pravčové a tie ceny sa zvýšili, euro 30 za kilo asi, ako dlho to vydrží, to nevieme. Čiže je riziko, že aj tu sa to zvolatilizuje. Takže pán Ali nám teda navrhol svoj návrh stanoviska. Správa pani Dele je to, že? K, k tej správe robíte stanovisko, že? K cenovej volatilite. Tak 23.6. na poludne pozmeňovacie návrhy. Hlasovať sa bude 1. septembra tu u nás. Výbor Agri bude hlasovať o správe 8. novembra a potom v decembri by to malo zrejme prísť do pléna. Pán, dobre. A potom ešte pán Ali, že? O, ja som len chcel pripomenúť, že pán Ali by to mal uzavrieť, hovorí pán Dopre. Áno, samozrejme. Господин predsedateľ. Blagodarujem na všetky kolegy. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke. Toto je skutočne veľmi citlivá a obšírna otázka. Týka sa všetkých sektorov a Poľnohospodársky sektor nemožno vnímať oddelenie od hospodárstva ako celku. Zároveň si uvedomujeme to, že v globálnom meradle je poľnohospodárstvo finančne podporované. A myslím si, že toto je tá správna stratégia, o ktorú by sme sa všetci mali snažiť a že je to správna stratégia pre Európsku úniu ako celok. Na druhej strane však nemôžeme pristupovať e, k poľnohospodárskému e, sektoru e, čisto z ekonomického hľadiska celú dobu. Poľnohospodárstvo nie je ovplyvňované len ekonomikou a strátami a príjmami. Závisí veľa aj na vhodnej regulácii, na vhodných predpisoch ale zároveň je tento sektor závislý aj od prírodných podmienok. To treba mať na mysli. Takže e, treba mať mechanizmy a procesy e, na reguláciu všetkých procesov, ale ja som e, predložil taký text, ktorý sa snaží nastoliť rovnováhu, a to aj z hľadiska budúceho návrhu uznesenia výboru pre e, polnohospodárstvo a rozvoj vidieka. My sme otvorení e, týmto návrhom z ich strany, tak aby sme mali jasnejšiu predstavu aj v našej práci, práci rozpočtového výboru. Samozrejme zohľadíme aj všetky pripomienky kolegov. Áno, ďakujem. Aj pravospáske súťaže je tu relevantné, lebo je napríklad potrebné, aby sa mohli producenti združovať, aby ten pomer sily bol vyváženejší z očivoči reťazcom, spotrebiteľom, lebo takí producenti ropy napríklad, tí sa dohadujú o objeme ropy na trhu, tam je obrovská fluktuácia, pokiaľ ide o cenu ropy za barel. Prečo by sa to nemalo diať aj v prípade podnospodárskej produkcie? Čiže podpora, združovania a asociácií takýchto producentov, čiže možno právo hospodárska súťaže by sa malo zmeniť, aby toto umožnilo. Lebo inak tie ťažkosti budú ešte horšie. Pani Gardia Sabal, môžete nahradiť pani Moody, pokiaľ ide o kontrolu financovania mimovládnych organizácií? Môžete ju nahradiť, zastúpiť? Eh, eh. Áno, ďakujem, pán predseda. Povedali ste správne, pani Múdy, nemôže byť dnes prítomná, takže ja prednesiem stanovisko. A mm, pokúsim sa ho teda nahradiť e, v rámci možností. E, v tomto stanovisku sa hovorí o financovaní mimovládnych organizácií z rozpočtu Európskej únie. Treba počiarknúť obrovskú prácu, ktorú mimovládne organizácie robia. E, vykonávajú vlastne kľúčovú e, rolu pre realizácii, pri realizácii všetkých politík Európskej únie. To znamená nie len tých politík, ktoré sa týkajú automaticky mimovládnych organizácií, ako je pomoc, e, humanitárna pomoc a podobne, ale takisto aj v environmentálnej oblasti a podobne. To znamená, že e, fungujú skutočne v rôznych oblastiach, v rôznych kontextoch v rámci Európskej únie. Chýba však právna definícia Eh, mimovládnych organizácií a to eh, komplikuje eh, definovania časti rozpočtu, ktorý by sa mal venovať týmto MBO a takisto potom aj následnú kontrolu a pridelovanie a kontrolu využívania týchto prostriedkov. treba lepšie hodnotiť jednotlivé ukazovatele, aby sme lepšie vedeli, akú rolu MBO skutočne plnia. E, takže v tomto kontexte, ale aj v širšom kontexte Európskej únie je e, aktuálna práve komplexná povaha všetkých informácií, ktoré sú potrebné, aby financovanie mohlo byť jednoduchšie, čiarejšie. E, Európska komisia na tom už pracuje, je to pozitívny prvok, ale treba urobiť ešte viac. Pokiaľ ide o zjednodušenie a to neplatí len pre túto časť rozpočtu, ale aj pre ďalšie časti rozpočtu, o ktorých hovoríme a potom sa v záverečnej časti hovorí o problémoch e, e, financovania e, MBO, spolufinancovania MBO a ďalších organizácií, ktoré spolupracujú s Európskou úniou. To spolufinancovanie je totiž pomerne vysoké, ale máme tu ten prach 20%, ktorý treba dodržať ešte v súvislosti so spolufinancovaním je tu ďalšia e, otázka, ktorá sa týka potreby e, podrobnejšej štúdie, presnejšej štúdie, e, ktorá sa týka tejto oblasti. aby e, sa e, zistilo, či možno spolufinancovanie e, použiť aj na dobrovoľné aktivity. A ešte posledná pripomienka. Je tu ten slávny koncept use it or lose it a to sa práve týka aj týchto fondov E, to znamená potreby využívať finančné fondy, ktoré sú pre MVO vyčlenené e, rýchlo, pretože v opačnom prípade e, nakoniec zostanú nevyužité. Máme tu celý rad pozmeňovacích návrhov. Pani Moody mi povedala, že mnoho z týchto pozmeňovacích návrhov sú pre ňu priateľné. V iných prípadoch určite bude možné dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Pani Vana, ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať kolegyni Udy za návrh stanoviska, pokiaľ ide o financovanie mimovládiek. Pre mňa je to veľmi dôležitá téma. Ako kolegyňa veľmi správne poznamenala, práca alebo význam práce mimovládiek presahuje finančné a rozpočtové implikácie, presahuje tento rámec Nejde tu len o odborné znalosti. Pomáhajú totiž aj implementovať cieľe EÚ, priblíženie sa k občanom. Takže jednoducho prácu mimo vládiek v žiadnom prípade nemožno e, podceňovať. Je to veľmi dôležité. To stanovisko je veľmi dobrou bázou pre diskusiu ako už povedala kolegyňa, pretože aj tie me, e, menšie mimovládky to majú ťažšie, musia prekonávať prekážky. Treba poukazovať na túto situáciu. Osobitne cieľom stanoviska je zjednodušenie postupov a zníženie byrokratickej záťaže. výpadky platieb a tak ďalej my sme pripravili viacero pozmeňujúcich návrhov, aby sme lepšie na situáciu mimovládiek a reálne praktické implikácie mohli reagovať. Napríklad to, že horná hranica pre nepriame e, náklady, tie všeobecné nepriame náklady, 7 veľmi nízka hodnota, e, sa zvýšili na 15 e, Je tu E, doložka o výnimke, že sa môže zvýšiť táto hranica, ako e, v viacerých programoch sa e, to dá zdvihnúť až na 25 týchto celkových nákladov. Zavedenie tiež toho mechanizmu na urovnávanie sporov pretože teraz majú v prípade sporov e, sa e, obrátiť tieto mimovládky na ombudsmana. V praxi to nie je vždy veľmi realizovateľné. Vo všeobecnosti je to veľmi dobré stanovisko z nášho pohľadu. E, má však určite priestor na zlepšenie a my sa tešíme určite na spoločnú spoluprácu. Ďakujem. Merci. Madame Suline. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Hvala za besedo, predsedujúci. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Ja som podobného názoru ako kolegovia. Mimovládne organizácie sú v našej spoločnosti veľmi dôležité, pomáhajú a plnia určité roli ktoré nemôžu plniť e, vládne organizácie. A to aj v súčasnej situácie, migra, situácii migrácie a e, prílivu e, utečencov. Aj tu sme zaznamenali zvýšenú aktivitu medzi, mimovládnych organizácií v našich krajinách, najmä v utečeneckých centrách. Hovoríme tu o kontrole financovania mimovládnych organizácií. Pri takých kontrolách občas vidíme, že MBO využívajú finančné prostriedky na určité aktivity, ktoré sú protieurópske. Nuža, to je v protiklade s niektorými základnými hodnotami Európskej únie. Niektoré MVO využívajú tieto peniaze na rasistické, antisemitické a e, extremistické aktivity. A v rámci e, spolupráce mimovládky financujú z týchto prostriedkov e, ďalšie e, činnosti mimovládnych iných mimovládnych organizácií. A to e, potom začína byť veľmi netransparentné. A to znamená, že hoci Európska únia nemá v úmysle niektoré mimovládky financovať, nakoniec sa to takýmto prostredníctvom stáva. Treba sa teda Eh, zamerať na financovanie mimovládnych organizácií na to, aby eh, ciele mimovládnych organizácií, ktoré sú financované, boli jasne stanovené a aby boli v súlade s cieľmi Európskej únie. Treba zabezpečiť, aby mimovládne organizácie účelne eh, vynakladali prostriedky Európskej únie a v opačnom prípade by sa mali vrátiť do rozpočtu Európskej únie. Tam, kde mimovládna organizácia zneužíva prostriedky Európskej únie, by mali nastúpiť aj sankcie. Napríklad pri e, ďalších výzvach na predkladanie projektov by mali byť vylúčené z, zo súťaž. Ja, Dank, Ďakujem naozaj, pán predseda. Mnohé mimovládky naozaj odvádzajú vynikajúcu prácu. E našej spoločnosti. Chcem dať zapravdu pred rečníčke. Samozrejme sú tu aj také javy, kde sa treba presnejšie pozrieť na tie príspevky, pretože zažívame často aj to, že e, dochádza, dochádza e, k polopravdivým kampaniám. V neposlednej miere to potom e, sa to týka našej práce, našich rokovaní, keď sa pozriem na určité dohody o vonkajšom obchode, aké tu nachádzame výpovede, ktoré zneistujú občanov, vôbec sa neberie na vedomie e, e, stav vecí, keď sa pozriem na ten mechanizmus urovnávania sporov, kde sa do, dosiahli dobré doplnky. Veci sa nedostatočne zobrali na vedomie, jednoducho sa robia ďalej tak ako doteraz. Preto chcem hovoriť o jednom postupe, ktorý sme mali nedávno vo výbore INTA pri otázke pilotných projektov. Sme mali vždy balíček, ktorý sme potom v podstate, kde sme očakávali, čo, čo sa tam e, vypracuje vo forme štúdie projektov a ako spravodajca som musel konštatovať, že v príslušnej rozpočtovej linke, kde, na ktorej sme sa dohodli, kde sa mala vypracovať štúdia o úlohe e, mimovládiek v oblasti vonkajších zmluv o vonkajšom obchode. Táto správa už tu nie je, hoci sme sa na tom dohodli a preto tu chcem e, dôrazne požiadať kolegovia z výboru, ktorí boli pri zasadnutí INTA o tejto téme, ktorí sa pokúšali zbaviť zodpovednosti s tým, že je to niečo, čo by mohol robiť parlament sám a že to vôbec nepatrí do tejto rozpočtovej linky. V minulosti boli z tejto linky robené štúdie, takže ja tu celkom jednoducho očakávam, aby komisia nám, nám dala oznámenie do prvotnej prestávky, čo chce urobiť s týmto postupom, pretože e, u toho toto neponechám. Ak komisia dá odpoveď negatívnu a jednoducho sa z toho vyhovorí, tak v rozpočtovom postupe sa znova stretneme s príslušnými konsekvenciami. To je taká, také varovanie, dúfam, že to nebudeme môcť použiť. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujeme, slovo má pán Zdechovský. Pán predseda, ja by som e, chcel predrečníkom poďakovať. Pani Múdy chcem poďakovať ako tieňový spravodajca za EPP e, chcem povedať, že sa predložilo 32 pozmeňovacích návrhov. Chcem vám, kolegovia, poďakovať za e, veľmi konštruktívne predkladanie týchto pozmeňovacích návrhov. Napríklad kolega MMS-ku, ten ich predložil najviac ale je to v línii EPP, sú veľmi konstruktívne, veľmi dobré a mnohé z nich e, určite podporíme. Ja sám hovorím za seba, že mimo vládne organizácie robia skutočne veľmi, veľmi dobrú prácu, ale sú prípady, keď aj nie. Keď, e, ale keď niekto nerobí dobrú prácu, No, nemalo by to byť dôvodom, aby sme hneď menili legislatívu a na niečo tlačili. Treba tie pravidlá nastaviť transparentne. A myslím si, že to, o to sa aj snažíme v tejto správe. A preto sa domnievam, že v tejto správe nie je potrebné vlastne ďalej diskutovať. Je to len e, opinion správa, ktorú my teda predkladáme a v jej rámci je to, čo tu hovoríme. Chceme transparentne vedieť, na čo sa peniaze vynakladajú a ak schválime väčšinu pozmeňovacích návrhov a aj tú správu, ktorou pani spravodajkyňa veľmi dobre napísala, to jej chcem odkázať, tak e, myslím si, že toto je jasné posolstvo e, Európskej únie a Európskej komisii. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. v rámci mimovládiek sa situácie veľmi líšia, nechceme, aby sa zhoršovali a keď sa používa, pozrieme na využitie fondov, môže sa stať, že pri tom množstve kontrol v jednej chvíli sa to stane neznesiteľným. V prípade Liban- Libanonu a eh, Jordánska sme eh, stretli predstaviteľov eh, organizácií, ktorí za jeden rok mali 10 kontrol. Lepšie skúsme teda tie kontroly koordinovať. <clears throat> Možno, že by sme e, mohli sa vyhnúť niektorým kontrolám a zabezpečovať e, pri jasných podmienkach e, bez dvojzmyselnosti jednoducho tú priehľadnosť, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky. Takto to nemôže pretrvávať a E, dôvera sa nedá oddeliť od transparentnosti. Sú e, nerozlučné. Možno, že komisia by mohla odpovedať pánu Bögemu na jeho otázky. Ďakujem, pán predseda. Ja si nie som vedomý tohto konkrétneho prípadu, takže určite ho treba sledovať a potom na to zareagujem, ale chcem ešte zareagovať na niekoľko pripomienok, ktoré tu odzneli a ktorých bolo veľa. Len na objasnenie niektorých e, bodov. E, v prvom rade je tu snaha o zjednodušovanie a harmonizáciu. O to komisii ide. A preto vítame v tomto smere návrh stanoviska. Pokiaľ ide o spolufinancovanie, e, to znamená tá maximálna alebo minimálna miera, či by sa mala stanovať, stanoviť. E, finančné nariadenie e, nestanovuje žiadne konkrétne úrovne spolufinancovania. Samozrejme, v niektorých e, právnych základoch sú možno stanovené maximálne úrovni, úrovne spolufinancovania stanovené pre konkrétne politické ciele v rámci e, programu e, výdavkov. A pokiaľ ide o optimálnu mieru spolufinancovania, nejde tam len o fungovanie jednotlivých mimovládnych organizácií, ale aj o to, ako maximalizovať využitie a efekt e, európskych peňazí a e, zároveň je tu snaha rozšíriť e, maximálne zapojenie mimovládnych organizácií. Spolufinancovanie takisto vytvára určitú mieru závislosti a to by možno mohlo byť aj prekážkou pre e, nováčikov v tejto oblasti, ktorí sa chcú zapojiť do týchto oblastí. Takže treba nastoliť e, vhodnú rovnováhu, tak aby sa e, čo najefektívnejšie tie prostriedky využívali. Nakoniec ešte chcem potvrdiť, že jednotlivé príspevky vecnej povahy nemožno uhrázať eh, finančne. Napríklad dobrovoľná práca a podobne. Eh, to eh, je takisto súčasťou celkovej, celkových aktivít mimovládnych organizácií. Madame Gadia Zabal. Ďakujeme slovom má pani Gadia Zabal, aby vec zhrnula v mene pani Moody. Takže v každom prípade môžem povedať, že je tu zhoda ohľadom obsahu tohto návrhu. Toto budem tlmočiť aj pani múdy. Vrátanie vyjadrení komisie. K tomu, čo povedala komisia, hovorí sa tu o tých vecných príspevkoch dobrovoľnej práci a e, máme tu k tomu rôzne stanoviská E, komisia hovorí, že dokonca je to možné, ale mnoho mimovládnych organizácií aj Združení mladých a podobne sú skôr opačného názoru. Takže v podstate nie je úplne jasné, um, aké to stanovisko vlastne v tomto prípade je. V každom prípade, pani Múdy, budem tlmočiť tieto vyjadrenia a všetky pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme návrh stanoviska e, sa bude príjmať až po, e, bude to až 30. júna teda. A ďakujeme pani Gardia Zava. 30. júna budeme mu príjmať správu v rozpočtovom výbore. 27. júna e, teda prijatie správy Pozmeňujúce návrhy boli predložené, takže o tom už netreba hovoriť. A výbor KONT bude hlasovať 15. decembra, aby sa v januári príjmala vec v pléne. Veľmi stručne sa chcem vrátiť v našej misii e, do Jordánska a do Libanonu. Táto misia sa e, odohrala alebo prebehla v máji. Pán Mureson, e, pán Fernández, pani Gardia Zabal, pani Jatemáky, pán Omarži, pani Vanna sa zúčastnili. Sprevádzala ich pani Marisa Matias, ktorá je predsedničkou vzťahov medzi EÚ a krajinami Mašreku. Táto misia prebiehala od 15. do 19. mája. A chcem poďakovať e, našemu sekretariátu, ktorý nám umožnil e, e, aktualizovať naše znalosti, pokiaľ ide o výdavky. Pre budúce misie by sme mali E, keď budeme na mieste mať e, k dispozícii jasné, e, nezavádzajúce rozpočtové údaje. Pritom ale Európska únia reagovala na potreby Libanonu a Jordánska od roku 2011. Boli oveľa väčšie, než sa čakalo. Miliarda 400 tisíc pre Jordánsko a milión 200 tisíc pre tú druhú krajinu, takže to všetko je priamo e, v spojení sa sírskou krízou, takže bola to dobrá reakcia. Množstvo utečencov sírskych nás naozaj prekvapilo. Sú tu utečenci z krajiny, ktorá 6 e, miliónov e, približne v Jordánsku, 4 milióny v Libanone, ich samotné populácie Eh, ak spočítame aj zaregistrovaných utečencov, 640 tisíc v Jordánsku, Syračanov a milión v Libanone. Ale v skutočnosti čísla sú oveľa vyššie, pretože sa odhaduje, že asi tu bude milión 400 tisíc eh, sírčských utečencov v Jordánsku a milión 500 eh, tisíc utečencov v Libanone v skutočnosti neberúc samozrejme do úvahy palestínskych utečencov, ktorí utekajú, utekali ku koncu 40. rokov z Izraelu alebo e, potom v 68. E, Palestínsky utečenci teda v Jordánsku, ktorý, ktorých je 500 tisíc v Libanone. A keďže palestinskí utečencov boli aj v Sýrii. Takisto pohyb voči Libanonu a Jordánsku. Určite si viete eh, predstaviť tie obrovské úsilia, ktoré musia tieto krajiny vyvinúť, aby uvítali týchto početných utečencov. Európa by teda mala finančne reagovať Navštívili sme naše zastúpenia v Amáne i v Bejrúte. To sú e, e, zastúpenia, ktoré nás prekvapili ich e, profesionalizmom, neustálym nasadením. Takže naozaj uspôsobovanie prostriedkov na to, aby vy, vyhoveli potrebám v, v humanitárnej oblasti, aby sa financovali príslušné projekty a snažili sme sa pochopiť, ako sa angažovať v rámci na závery londýnskej konferencie a ako zohľadniť tento koncept e, vzájomných záväzkov. Ide o to, aby Európska únia mala svoje prioritné záväzky a aby sme videli, ako príslušné krajiny, Libanon i Jordánsko, mohli reagovať. Ako zabezpečiť e, školskú dochádzku detí e, z utečeneckých rodín a polovicu detí, ktoré, v druhej polovice detí, ktoré vôbec nie sú v školách. Tento fenomén poznáme e, z misie do Turecka napríklad. Takže máme tu tiež záväzky realizovania konkrétneho v teréne. V Jordánsku sa dá povedať, že riadenie krajiny sa zabezpečuje za podmienok e, tak približne uspokojivých. E, naopak v Libanone nie je riadenie asi dva roky už. E, mnohé sa tu dá zlepšiť. Kolegovia videli vlastne, e, aká je situácia. Rokuje sa s komunálnymi štruktúrami, ktoré sú priamo v kontakte s utečencami, nie je centrálna vláda čo sme takisto za, e, zachytili, že tá pomoc, ktorá sa poskytuje utečencom, nie je dobre e, pochopená populáciou lokálnou. Sú tu e, časti populácie, ktorá má takisto ťažkosti. Je tu nepochopenie, zdrtenie zo strany tejto, tejto časti spoločnosti. Mali sme kontakt e, žiadosti starost, starostu o príspevok na školu, ale ak nemáš utečencov, odpovedala mu vláda, nebudeme ti môcť pomôcť v tej škole. Takže naozaj by som chcel, aby ste si uvedomili, včera som mal stretnutie s desiatimi mladými e, gymnazistami e, z Libanonu, ktorí prišli do európskych inštitúcií a oni zdôrazňovali práve toto. Vyjadrovali to, čo pociťujú ich rodičia. Je treba, aby sme si toto uvedomili. Je pravda, že obe populácie potrebujú vo vzťahu k palestinským utečencom i sírským utečencom e, potrebujú toto riešiť. Sú tu ekonomické dopady, ktoré sú výrazne zložité. Všetky hranice sa totiž uzavreli, takže a, a všetko sa stesnilo, trhy sa uzavreli a e, problémy majú i vonkajší investori, ako by mohli investovať do e, oblasti sírskej vojny, ako investovať, keď trhy sú e, uzavreté, stiahnuté do seba. Treba prijať rozhodnutia v rámci dohôd bilaterálnych medzi EÚ a príslušnými krajinami a čo možno prijať v rámci e, makroekonomickej e, pomoci. Pracovný trh je skutočným problémom, pretože množstvo utečencov e, nachádza prácu v paralelných šedých ekonomikách. Niektorí z týchto utečencov žijú na hranici únosnosti. V Líbanone ich prijímajú v táboroch, ktoré nie sú tábormi oficiálnymi. Množstvo týchto utečencov je v e, nelegálnej situácii, pretože nemajú právo na 200 dolárov, ktoré sa e, poskytujú utečencom, e, ak sú v Libanone, takže sú veľmi zraniteľní. bývajú v príbytkoch s, nejakými, z nejakých dosák, z plastových vrecúšok. Sú v hroznej situácii a musia často veľmi vysoké, platia vyššie najmy ako 200 dolarov a ak majú sa zasobiť elektrickou energiou, musia platiť paušály, takže e, nie je to e, ľahké pre každého, nemajú teda príslušné zdroje a preto pracujú v e, čiernej ekonomike a používajú to E, skôr na toto, aby sa, než by sa posielali to proste, teda používali deti skôr na prácu, než by ich posielali do škôl. A tu je tá práca týchto mimovládnych organizácií. Mnohé z nich sme stretli, e, odvádzajú obdivuhodnú prácu a EÚ by mala dbať na postupy často e, až byrokratické, ktoré sa vyznačujú prehnanou kontrolou nejde vlastne o kontrolu, ide o to vyhnúť sa tej, tej opakovanej viednasobnej kontrole. Hovorili sme so zastupcami UNRI, UNICEFu, ako vyzerá EÚ v porovnaní s ostatnými financujúcimi. A bolo to pozorovanie také, že EÚ je na pódiu e, na prvom mieste pokiaľ ide o počet kontrol, formalít a prekážok. Nemali by sme si zamieňať e, e, účinnosť a transparentnosť s papierovaním e, a nadmernou byrokraciou. Pretože určite existujú aj iné prostriedky vynakladať efektívnejšie verejné prostriedky a to, čo sme e, nám povedali e, sírsky e, utečenci, že e, očakávajú e, návrat mieru, aby sa mohli vrátiť do Sýrie a, Európska únia by tu mala vyvíjať tlak. Tento dokument vám bol poskytnutý, brali ste ho na vedomie. Obraciam sa hlavne na kolegov, ktorí sa zúčastnili misie bolo by dobre, keby ste nám mohli doručiť na komentáre či e, doplnky vaše poznámky do stredy 20. júna, aby sme mohli dovršiť e, tento materiál. Chcem poďakovať e, zamestnancom výboru za ich pomoc tí, ktorí sú tu v Bruseli ktorí sú na, na mieste v teréne, za ich obdivuhodnú prácu. Chcem tiež poďakovať našemu skutočnému, našim konkrétnym spolupracovníkom, napríklad Guillaumeovi a Kaši, ktorí boli naozaj veľmi aktívni v teréne, aby uľahčili e, dobrý priebeh misie, ktorá naozaj bola e, veľmi zaujímavá. Obraciam sa k účastníkom misie. Chcete dodať nejaké komentáre? Apparemment pas. Niekto má záujem? Monsieur Geyer. Slovo má pán Gajer. Also ich habe äh, an dieser Reise nicht teilnehmen können, aber... Ja som sa tejto cesty zúčastniť nemohol, ale äh, chcem sa pridať k tým slovám kritiky. Äh, pripomína mi to <clears throat> obdobie, kedy som bol profesionálne v jednej ähm, SROčke ktorá prináležala, ale ako bola majetkom e, Severného Porínia Westfálska. Tam existovali dve varianty kritiky. Jedna z nich bola tá, pretože tieto e, podniky pracovali s verejnými prostriedkami, že totiž keď všetky predpisy, ktoré sme mali pred sebou, a čiastočne to boli i prostriedky z regionálnych fondov, keby sme všetky tie e, veci boli presne dodržali, tak by sme boli pripomalí, keby sme sa držali všetkých predpisov. Takže tá kritika bola z, z ich strany musíte byť rýchlejší, musíte rýchlejšie investovať, nemôžete všetko takto byrokraticky pomaly robiť. Ale ak sme boli trošku rýchlejší a urobili sme nejakú chybu, tak bola chyb kritika tá, tak toto nejde, e, že takto narávate s verejnými prostriedkami, treba s prostriedkami nemeckého daňového poplatníka alebo európskeho poplatníka takto hospodáriť. A tu trochu chcem e, obhájiť komisiu ako člen e, rozpočtu, e, výboru pre kontrolu rozpočtu. V rozhodných výboroch tohto parlamentu môžete počuť približne vždy tú rovnakú kontrolu, kritiku komisie, pretože tu je neustále ten dojem pod vplyvom všetkých tých správ účtovného dvoru, že komisiu treba kritizovať, pretože tými kontrolami je príliš nepresná, mala by byť prísnejšia. A keď sa kontroly priostria a ideme do terénu, ako ste to práve boli popísali, e, v prípade Blízkeho východu, tak dostaneme feedback od tých konečných e, príjemcov, že sú pod obrovským tlakom, že to je všetko pomalé a byrokratické. Takže Dalo by sa povedať, že, že uh, úradníci sú dobre uh, za, zaplatení, mali by si zvyknúť. Podľa toho, ako to vyzerá tá kritika, ale myslím si, že parlament si musí urobiť svoju prácu a musí prísť aj k tomu pozorovaniu, ktoré je zaslúžené. Neviem, aké je teda tu riešenie, ale chcem trošku e, e, komisiu e, sa jej zastať. Vždy tu bude totiž kritika a nájsť, nájsť tam rovnováhu medzi tými požiadavkami protikladnými je veľmi ťažké. Chcem teda hovoriť, že napríklad u Európskeho účtovného dvora na, v ňom sú ľudia, ktorí sú toho názoru, že keď EÚ dá prostriedky do trastového fondu, napríklad OSN, a potom UNICEF potom pracuje s týmito, s týmito prostriedkami a stavia školy, tak potom, potom neskôr musí byť dosledovateľné, ktoré konkrétne e, tehly na to, e, pri tejto stavbe sú z rozpočtu EÚ. A to je trošku ironické možno z mojej strany. Ale keď je o vydávanie prostriedkov, tak si myslím, že parlament musí nájsť rovnováhu medzi e, slobodou, e, voľným, voľným konaním a kontrolou. Nemôžeme samozrejme e, nekritizovať komisiu, sme tu na to, aby sme kontrolovali, ale podľa toho, ako bude vyzerať tá rovnováha, hovoriť o príliš veľkej byrokracii, laxnosti, myslím si, že trošku treba e, použiť vlastné e, vlastné meritka e, a treba sa prispôsobiť tomu typu politiky, ktorú, ktorú, ktorú chceme práve zaplatiť a tak smerovať k cieľu. Áno, áno, plne s vami súhlasím. Je potrebné samozrejme tie verejné prostriedky vydávať náležite a kontrolovať to, ale niekedy tie kontroly sú možno aj kontraproduktívne. Každý si kontroluje to svoje, ale to nemusí garantovať dôveryhodnosť celej tejto kontroly. Ja osobne som dnes ráno napríklad hovoril o pilotnom projekte. To je moja skúsenosť naozaj kopa dokumentov, ktorú komisia chcela, aby tie peniaze e, uvoľnila, veď to je úplne smiešne. Čiže nechcem nejako hovoriť, že kontroly sú zbytočné, ale naozaj je potrebné ísť po tom podstatnom, vyhnúť sa nejakým excesom a v krizovej situácii napríklad chcieť, aby požiarník diskutoval o diskusii vody, keď e, horí, tak e, to je nemožné. Čiže je potrebné nájsť konkrétne modality, a napríklad libanonské orgány. Stretli sme sa so ministrami aj s e, poslancami. Napríklad e, vláda musí mať transparentné účty. A tam sa ešte teda dá veľa čo dobiehať. Ešte niekto ďalší sa prosím hlasí o slovo k tomuto návrhu správy z misie v Libanone a v Jordánsku? Nie. Takže poďme hlasovať. A, pán Maragal, chcete sa vyjadriť? Áno, ja budem stručný, pán predseda. Eh, chcem len niekoľko pripomienok vyjadriť veľmi stručne a nadviažem aj na podobnú návštevu v Turecku, ktorej som sa zúčastnil. A na to čo ste mm, práve e, povedali a na tú správu, ktorú máme pred sebou. E, situácia v Jordánsku a v Libanone je pravdepodobne ešte horšia než e, situácia v Turecku, pokiaľ ide u tečencov. Samozrejme, tam do toho zasahujú aj špecifické mm, okolnosti. Chcem podať dve veci. Investície do projektov zameraných na utečencov musia zohľadňovať aj konkrétny štát a, a e, stav e, toho príjmajúceho spoločenstva. To znamená, treba sa zaoberať aj tým, v, akej, e, v akých podmienkach žije to príjmajúce spoločenstvo, hygienických, zdravotných a podobne. A potom je tu ešte rodová otázka. Napríklad e, toto je veľmi aktuálne v Jordánsku. Tam je veľmi závažná situácia. E, prípady násilia, sexuálnych útokov e, na skupiny žien, utečencov. Takže chcem len upozorniť na tieto dva aspekty. Ďakujem. Áno, áno, je to po tej ľudskej stránke dramatická situácia napríklad na jordánskej hranici. Tí sírijskí utečenice, um, asi 50 tisíc ľudí, ktorí tam žijú naozaj v poltovania hodných uh, podmienkách, absolútne nevhodných. Potom, čo to navštívil Obama, jordánske orgány, asi 200 či 300 ľudí denne začali vpúšťať na svoje územie, um, takže trošku sa to zlepšilo, ale mm, nestačí to. No a pokiaľ ide o Európanov, tak eh, niekedy eh, je to trošku tak hamba, že ani my im nevieme poskytnúť tým utečencom na našom území tie najlepšie podmienky. Napríklad, keď sa pozriete na Kale, eh, na tých, čo tam čakajú na možnosť sa do Spojeného kráľovstva, tou podmorskou cestou, e, takže to je tiež niekedy e, tiež strašný pohľad. Dobre, takže poprosím tých, ktorí ešte chcú niečo doplniť, aby tak urobili čo najrychlejšie, aby sme mohli túto správu uzavrieť. Poprosím vás, pripravte si hlasovacie kartičky, zavete ich do zariadení, poďme hlasovať. Takže taká simulácia na, úvod, na úvod, pardon, otváram hlasovanie. le nombre de votants essaie de rattraper le nombre. Euh, takže zatiaľ nehlasovali všetci, čo vložili kartičky. Počkame. Niekto ešte nehlasoval. Jedna osoba, teraz už sú to dve. No dobre, ideme hlasovať, takže toto skúšobné hlasovanie uzatvárame. Správa všeobecného spravodajcu pána Fernandesa, opravný rozpočet číslo 2 2016, návrh číslo 1 za, Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dvojka za. Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Trojka za. Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. štyri za. Proti? Overíme si. Návrh číslo 4. Le scrutin est clos. L'amendement est repoussé. Zamietnuté. 16 proti 8 za. 5 bola stiahnutá, takže 6. Návrh 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa sedmička za. Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Osmička. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 9, 10, 11. Tie sú nepriateľné. A teraz celkový text poprosím elektronicky, menovite. Nech sa páči hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Schválené 25 hlasov za, 1 hlas proti, 1 zdržanie. Dobre, pokračujeme s právou kolegu Negresku. Prispôsobenie sa globalizácii, využite tohto fondu. Návrh 2, kto je za? Prosím, poriadne zdvíhajte ruky. Ešte raz dvojka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Trojka za proti, kto sa zdržal, schválené, štvorka, za, proti, kto sa zdržal, schválené, Peťka odpadá, čiže 6, 6 za, proti, kto sa zdržal, schválené 7 za, proti, kto sa zdržal, schválené 8 za, proti, kto sa zdržal, schválené 9 za, proti, kto sa zdržal, schválené 10 za, proti, kto sa zdržal, schválené 11 za, proti, kto sa zdržal, schválené 12 za, proti, kto sa zdržal, schválené 13 za, proti, kto sa zdržal, schválené 14. A chcete overiť? Momentíček. 13. Kto je za? A, takto elektronické chcete overiť. Dobre, takže 13. Overujeme. Le scrutin est ouvert. Hlasujte. Scrutin est clos. Koniec hlasovania. Schválené 14 za, 11 proti. Dvaja sa zdržali. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 19 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 20 za proti, kto sa zdržal, schválené. Pardon, to 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. 22 po častiach, prvá časť ale odpadá, keďže 20 bola odhlasovaná ako bola odhlasovaná, takže pokračujeme druhou časťou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 Kto proti? Aj to overíme. 24. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Schválené 16 k 10. 25 odpadá. 26, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 27 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené 20. Pardon, 1. Jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz celý text elektronicky. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 24 za, 3 proti. Schválené. A teraz dávam slovo pánovi Fernandesovi. Transfery. Čo vyplýva z nášho hlasovania? Áno, ďakujem, pán predseda. Po jednom vám to odprezentujem, po jednom budem aj hlasovať. Transfer osmička. 1 824 000 a tak ďalej eur. Je to finančný príspevok Fond pre globalizáciu Belgickú. Toto je vec, ktorá bola schválená, takže navrhujem a žiadam kolegov o kladné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Predseda žiaľ bez mikrofónu. prijaté, ale pán predseda stále nemá mikrofón. Druhý transfer, to je deviatka. Mohla by nám prosím komisia dať viac informácií k tomuto transferu. 50 tisíc eur, mechanizmus Connecting Europe Facility, energia, tam to klesne, na prospech telekomunikácií, keďže má vzniknúť nový finančný nástroj, investičný fond do vysokorýchlostného internetu. Takže keby nám, prosím, komisia mohla doplniť hmm. informácie, písomne to už urobila, ale keby nám mohla povedať o niečo viac k tomuto novému finančnému nástroju a tiež k harmonogramu si CEF eh, v tej časti energia. Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Takže po anglicky. Pokiaľ ide o CEF, tu ide o to, aby sa zrýchlili opatrenia v rámci komunikačných technológií. A aby sa včas riešili aj e, opatrenia v e, oblasti energií. Komunikácia a informačné technológie. Tu ide o vytvorenie investičného fondu pre broadbandové pásma a to by malo stimulovať investície do vysokorýchlostných bromadových pásiem e, v rámci kapitálových nástrojov Takže e, ide o projekty menších rozmerov s vyšším rizikom, tak e, aby bolo možné zapojenie aj ďalších trhových hráčov. A ide o to získať e, kapitál vo výške 400 až 500 miliónov ten, na ten, pre ten budúci fond. 100 miliónov by pochádzalo z rozpočtu transfer 50 e, miliónov v roku 2016 e, vlastne to doplní tú sumu tých 100 miliónov, potom niečo z Európskej investičnej banky a potom 100 až 200 miliónov sa očakáva od e, národných bank a samozrejme očakávajú sa aj súkromní investori, ktorí sa zapoja do fondu. Odhadujeme že to bude asi 100 až 200 miliónov. Z hľadiska rozpočtu nenastala žiadna zmena v pomere CEF, toho, čo sa v CEF venuje na e, komunikačné e, technológie a energiu. Akurát sa zmenil časový harmonogram. E, pokiaľ ide o tento investičný fond e, e, do broadbandu, ten bude podľa plánu, ale ten energetický, ten sa posúva až na rok 2015. Takže e, tie položky, rozpočtové položky sa nezmenili. V prípade energie na rok 2016 niektoré z tých projektov, ktoré už sa prezentovali po výzve na predkladanie projektov, a neboli dostatočne, neboli dostatočne zrelé na financovanie. A niektorí eh, predkladatelia nesplňali minimálne finančné požiadavky na to, aby eh, eh, boli oprávnení. Takže toto je ten časový posun v implementácii, pokiaľ ide o energiu. A to umožní pokrok zase na strane broadbandových aktivít pretože tie investície do energií sa e, trocha posunú v čase. Toto je e, tá základná odpoveď. Ak budú špecifickejšie otázky, môžem odpovedať konkrétnejšie. Áno, ďakujeme, pán Fernández, ste uspokojení informáciami. Áno, áno, takže môžeme mať pozitívne stanovisko. Áno, ale bolo by fajn, teda aby celý výbor bol za každým dostatočne informovaný. Áno, cíti sa výbor dostatočne informovaný? Áno, dobre, takže poďme hlasovať. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Takže hlasovanie pozitívne 22 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Tretí transfer, pán spravodajca. Teraz pán Fernández bez mikrofónu. 3 miliónov. Amzadná rezerva 3 milióny 426 tisíc a tak ďalej eur. Frankfurtská európska škola. V rokovaniach s Centrálnou bankou a s EOPou tieto rokovania sa oneskorili, pokiaľ ide o finančný príspevok na túto školu. Takže mňa by zaujímalo, a znova sa baciam na komisiu, Mňa by zaujímalo, aké ťažkosti sa tu v týchto rokovaniach vyskytli s Európskou centrálnou bankou a s agentúrou JOPA a či sa ich podarí rýchlo vyriešiť alebo nie. No, s negatívnou úrokovou mierou centrálna banka <laughs> neotvára eh, svoju pokladnicu, že? Takže komisia, nech sa páči. Eh, začnem vysvetlením toho, Eh, ako eh, sa eh, do, v poslednej, ako sa doposiaľ postupovalo mm, v prípade výdavkov zo strany Európskej centrálnej banky. Európska centrálna banka rozšírila počet eh, svojich eh, zamestnancov a eh, Európska škola vo Frankfurte narastla na význame a to takisto navýšilo aj administratívne výdavky komisie, pretože Európska škola je v rozpočtovej sekcii komisie. Tá škola E, e, nie je teda prístupná všetkým e, zamestnancom inštitúcií, ktoré sú financované z európskeho rozpočtu. Je to predsa len súčasťou európskeho rozpočtu. Snažili sme sa presvedčiť Európsku centrálnu banku a ďalšie orgány, aby využili výhody tejto európskej školy a že by sa teda mali podielať aj na nákladoch, pokiaľ ide o rozpočtové položky, Treba teda zistiť, kde tie náklady vznikajú a to by sa malo odraziť v rozpočte. E, e, patrí tam teda aj, e, patrí tam aj zamestnanci Európskej centrálnej banky. A ide o to, aby centrálna banka takisto prispievala na náklady vzdelávania detí zamestnancov. Tie rokovania už nejakú dobu prebiehajú. Nebolo to vždy jednoduché na, eh, ne, nebolo veľké nadšenie zmeniť eh, spôsob financovania, ale myslím, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok v ďalších agentúrach a orgánoch ako v Luxemburgu napríklad, eh, v Európskej investičnej banke je podobná situácia, ale už to prinieslo nejaké ovocie na rozpočet. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, si komisia nebola istá, či to rozhodnutie príde včas. Takže navrhuje e, zodpovedajúcu čiastku na e, vzdelávanie, e, ktorú by, ktorú by mala prispievať Európska centrálna banka. A navrhuje toto riešenie pre prípad, že by ten príspevok zo strany Európskej centrálnej banky neprišiel včas. Takže 10 dvanáctin eh, tých nákladov by malo byť dispozícii eh, do 15.7. Eh, v prípade, že Európska centrálna banka ešte ničím neprispeja. To by malo zodpovedať 40 relevantných nákladov a práve preto komisia navrhuje tento transfer, ktorý umožní Európskej škole vo Frankfurte riešiť jeden, jednu z tých povinností, ktorú má vo vzťahu k svojim zamestnancom a um, učiteľom. E, cieľom je, aby táto situácia bola len prechodná do roku 2017 a dúfame, že v roku 2017 už to zdieľanie nákladov už bude platiť aj pre e, Európsku centrálnu banku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme. Pán všeobecný spravodajca, ste spokojní s touto reakciou? Zase bez mikrofónu. Áno, ja navrhujem hlasovať za. A pán predseda, by ste vraveli, že v rámci rôzneho vystúpim s ďalšou otázkou. Týka sa to iného transferu autonómneho komisie. Ja by som mal pred hlasovaním ešte jednu otázku, pán Feza. V rozpočte EÚ nemáme tieto príjmy, to sú krátka prostriedky, ktoré pôjdu rovno na výdavky? Euh, donc, dans le cas de la Banque centrale européenne, il n'y a pas de recette pour l'instant. Ça, c'est le problème. Dans le cas... Problém je v tom, že v prípade ECB takéto niečo neexistuje. No ale keď budú tie príjmy, tak potom áno, v tom prípade požiadavka na prostriedky EÚ sa zníži. Čiže tá suma, ktorá je v rozpočte EÚ, to je čistá suma, teda príjmy sa odpočítajú, nebudú v rámci tých príjmov, rovno to pôjde na výdavky, hej? Sa to odtiaľ počíta. No to je naozaj veľmi osobitá technika. Áno, čiže do rozpočtu pôjde len tá netto suma, to, čo, to, vyplýva pre, to, čo, čo, to, čo z toho vyplýva pre európskeho daňového poplatníka, lebo toto je to, čo v rozpočte musí figurovať. A v rozpočtovom dokumente, ktorý doplňa rozpočet, tak tam budú celkové náklady tej školy. Nebojte sa, ak toto bola vaša otázka, pokiaľ o transparentnosť nákladov, tak tam tie informácie budú. Dobre, ďakujem. Takže poďme hlasovať. Hlasovanie otvorené. nous manque un votant. Eh Dobre, koniec hlasovania. 21 hlasov za, 2 proti. Ďakujem pekne všeobecnom spravodajcovi. A teraz pán Dopre za ostatné oddiely. Vy tiež máte nejaké transfery, čo vám chcete navrhnúť? Áno, pán predseda. Tri sú. Ten prvý, ten sa týka Európskeho súdneho dvora. Suma 1 800 tisíc eur z dvanáctky odmeny vzhľadom na to, že iba 7 z tých nových súdcov už aj nastúpilo. Malo to byť 12, ale je to iba 7, takže má to takéto rozpočtové dopady a pôjde to na vonkajšie služby v oblasti lingvistickej. Argument súdneho dvora hovoria, že náklady na preklady sa čoraz zvyšujú. V roku 2016 53 tisíc strán naviac bude potrebné preložiť Takže ja podporujem tento transfer. Druhý transfer sa týka e, Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. 406 tisíc eur, to je tlmočenie, odtiaľ to pôjde inám. 2007 to je energia a merače a potom elektrické kúrenie sa nahradí plynovým, to sa mi zdá z ekonomického aj z ekologického hľadiska v poriadku. A potom ďalší transfer na štúdie, pokiaľ ide o túto otázku. To sa mi zdá menej e, zjavné, ale bol by som za aj v tomto prípade za tieto dva transfery. A potom ešte tretí, tam by som rád hlasoval e, separátne, čiže tieto dva spolu a potom ten tretí osobitne. Dobre. Takže e, tu hlasovať nie je potrebné, pretože tie sumy nie sú až také vysoké, takže dúfam, že výbor je za, že? Pán Manka? Ďakujem, pán predseda. E, dovolte, aby som sa vyjadril týmto transferom. E, dvor, Európsky súdny dvor, e, samozrejme, že to je dobré, že ušetril finančné prostriedky a že, že ich chce použiť na niečo iné. Tu je otázne to, že Európsky súdny dvor hovorí, že im chýbajú peniaze a musia si zaplatiť externých prekladateľov, lebo tých interných prepustili preto, že museli znižovať o 5 personál za roky 2013 až 2017. A chcem sa opýtať, keď teda znížili interný personál a teraz potrebujú platiť tieto preklady a platia ho externým, že čo ďalej, či, či budú znovu prijímať interný personál, alebo, alebo čo sa bude diať, lebo, lebo to, to, je, to je naozaj otázka. Samozrejme, a ja podporujem tento transfer, len to treba vysvetliť, že čo, čo bude ďalej. E, druhý, druhý transfer je Európsky hospodársky a sociálny výbor, kde je takisto dobré, že tento výbor ušetril viac ako 400 tisíc eur pri, pri tlmočení a úspory chcú využiť na zníženie spotreby energií, čo samozrejme aj ja podporujem a vidím to ako dobré využitie financií. Uh, tu treba povedať, že ak, ak tento výbor prijal racionálne a nákladov efektívny manažment na poli tlmočenia, bolo by dobré mať o tom viac informácií a verím, že tieto pozitívne informácie nám sú pozitívne aj voči tlmočníkom na jednej strane, a na druhej strane, ak áno, ak sú pozitívne voči tlmočníkov, tak treba s týmito výsledkami počítať aj pri zostávaní rozpočtu na rok 2017. To je ďalšia vec, ale podporujem samozrejme aj ten, tento transfer. A tretí je Európska služba pre vonkajšiu činnosť, kde, kde vlastne dodatočné finančné potreby vznikli... On va, e, on va en parler tout à l'heure. Le, Pán Maňka, o tom budeme hovoriť až za chvíľočku. Najskôr len tie prvé dva transfery, dobre? Takže vaše pripomienky odzneli. Pán spravodajca, chcete sa k tomu vyjadriť? Nie? Dobre. Takže hlasovať sa nemusí, keďže sú to nižšie sumy. myslím, že schvalujete, hej? Dobre. A teraz, pán spravodajca, ten tretí transfer. SVČ. Bon, euh, il Áno, tu ide, pán predseda, kolegyne, kolegovia, o transfer vo výške 1 349 000 eur. Z dvojky to je nájomné, je to na tri ďalšie položky. Vybavenie um, kancelárii, to je v poriadku, tam námietky nemám. Potom spolupráca medzinstitucionálna, ehm, tam tie mechanizmy dobre nepoznáme. 1 118 eur to sú nové služby, ktoré poskytuje komisia, SVČ. Napríklad priepustky a systém misií kto komu poskytuje služby, ako, som to, ako to mám chápať, tento vzťah medzi SVČ a komisiou. Takže trošku je mi to podozrivejšie. No a potom ešte e, ďalšia položka, to je e, právne oddelenie, potrebujú vonkajších e, advokátov na ochranu inštitúcie proti riziku, proti riziku opakujem, poškodenia reputácie a finančných, e, finančnej situácie je to naozaj dosť jedinečná situácia. Čiže 111 tisíc na ochranu pred rizikami e, je to riziko naozaj také hrozivé, ako sa to prejavuje, to by ma zaujímalo. Zatiaľ mi to nepriastočne presvedčivé. Takže to sú e, tie moje otázky a bol by som rád, keby som si mohol teraz vypočuť odpoveď. Pán Feza? Oui, merci, monsieur le président. Donc, euh, je réponds... Áno, ďakujem, pán predseda. Odpovedal by som, pokiaľ ide o tú časť, ktorá sa týka tých priepustiek, lese pase, komisii, pokiaľ ide o jednotlivé spisy. Áno, to sú služby poskytované SVČ, Paymaster Office, bude mať na starosti finančné riadenie misií personálu SVČ. Toto zvýši efektívnosť, ale bude to ďalšia práca pre komisiu. Ďalšia práca, teda poskytovanie služieb personálu SVČ. A to je Service Level Agreement, taká administratívna dohoda medzi dvomi inštitúciami, aby komisia takýmto spôsobom mohla fakturovať SVČ poskytované služby. A SVČ je toho názor, že to je najefektívnejší spôsob, ako toto riešiť. Ďakujem. Pán spravodajca? Áno, áno, ale otázka Čiže komisia zvýšila svoje tarify, lebo toto sa dalo predpokladať. Teda, že budú ďalšie priepustky a že systém spracovania misií bude rozšírený. Takže vy ste zvyšili tarify, alebo ako? Čo sa zmenilo? Pán Freza, v porovnaní s časom, keď sa pripravoval rok 2016, toto je vec, ktorá vtedy ešte neplatila, táto dohoda. Čiže tie prostriedky sú, čiže to nie je navýšenie prostriedkov v rozpočte SVČ, je to len transfer. V rozpočte komisie boli zarátané misie a priepustky pre vlastný personál. Tam sme nezakomponovali a nemáme tam teda prostriedky pre tieto služby týkajúce sa SVČ, personálu SVČ. To je ten transfer, ktorý teraz SEB čo požaduje. My sme to nedostali, prepačte. Takže ja predpokladám, že ide o pokrytie týchto nákladov. Ale je to mimo schváleného rozpočtu SVČ na rok 2016. Pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja by som ešte jednu dodatočnú otázku E, vznikli tu podľa, podľa týchto informácií dodatočné finančné potreby tak pri nákupe kancelárskych potrieb, že sa preskúmali najnovšie faktúry, ktoré, ktoré dostala inštitúcia a tieto boli vyššie ako predpokladané. Toto je vysvetlenie. Čiže ja by som k tomu potreboval bližšie vysvetlenie, že niekto dostane faktúry, sú vyššie ako predpokladané, tak im zaplatíme viacej, ale bez vysvetlenia mali by sme vedieť, že čo, čo sa vlastne udialo. A, mm, no, plus ešte by som, pán predseda, potreboval k tomu, čo som povedal pre, k dvoru, Európskemu súdnemu dvoru možno naozaj odpoveď od komisie, že keď znížili počet interných e, prekladateľov a teraz musia platiť o mnoho viacej na externé služby, či to tak nechajú, alebo znovu zoberú tých interných, lebo interných prepustili, zaplatili im odstupné a teraz platíme externých ešte viac. Čiže, čiže treba to vysvetliť, čo ďalej sa bude diať. Ďakujem. Oui, monsieur Manka, merci pour votre question. Je suis le... Ďakujeme za otázku, pán Maňka. Pokiaľ ide o tie škrty personálu, nie, nie je to tak, že, že sa e, prepustili právni lingvisti, ale nemohli sme jednoducho určitých e, lingvistov nah, nahradiť. Všeobecne sa reštituovali zdroje medzi všetkými inštitúciami. To nám dáva povinnosť nám zmeniť politiku, pretože naša kapacita interných prekladov s personálom, ktorý bol redukovaný od tých právnych lingvistov a za absencie, teda za nevytvárania nových, nových, nových pracovných miest, keďže škatáme, to nás núti zmeniť politiku, pretože na úrovni prekladov teda počet prekladov rastie a tak musíme externalizovať určitý objem strán na preklad oveľa väčší počet, takže máme takúto zmenu politiky, nový trend. Zvykli sme si, mali sme mieru externalizácie asi 25% a teraz tá miera zadávania von zvyšuje sa a tak sa zvyšuje rozpočet e, pre freelancov, pre e, prekladateľov na voľnej nohe. Už sme v roku 15 museli e, zvyšovať tým, že sme 500 tisíc eur do, prevodom previedli, ale v rozpočte 2017 budeme vychádzať z rozpočtu špeciálne pre týchto freelancov ešte väčšia čiastka než tento rok. To sú také kozmetické veci. Rešpektujeme e, tie, to znižovanie stavov o 5% v prospech úspor, ale v určitých prípadoch, nechcem otvárať diskusiu o agentúrach, pán Gajer, ale je to trošku na ten istý štýl. To všetko nesvedčí o najlepšom možnom spravovaní prostriedkov, že len aby sme formálne vyhovorili nejakému zadaniu, a rešpektujeme pravidlá a potom si kladiem otázku, e, kde odišla inteligencia. Teraz ešte pán spravodajca. K ďalšej otázke e, posilnenie poplatkov právnických a kompenzácie e, škôd proti e, rizikám v súvislosti s reputáciou inštitúcií. Nechápem, čo to znamená. Ako môžeme anticipatívne rozhodnúť, že dôjde k poškodeniu a povesti? Niečo, čo mi uniká? Chrániť inštitúcie proti rizikám, ktoré by mohli ohroziť ich povesť? To je podľa, podľa mňa naozaj e, na, no, naozaj neprávom. To je prevod pre SVČ, teda SVČ. To je autonómna otázka je, keď vždy, vždy keď sa ide o e, financie, tak je to vonkajšie. Otázka, kde sú, kde sú peniaze? Tu je aj vysvetlenie pre články spojené so štatútom. Nie, nie, to je čosi iné. Nie. To, čo je spojené so štatútom, to je plán, právnická e, podpora, to sú články 2233, to je linka 2233, ale ja hovorím o 2236. Chceli by ste, pán spravodajca, aby sa to posunulo na ďalšie zasadnutie? E, nejde to o principiálnu otázku. Chcem len vyjasnenie, vyjasnenie, čo to je ochrana proti rizikám, ktoré by mohli ohroziť e, e povesť e, SVČ. Je to malá, malá vec, ale mne sa to zdá hlúposť. Ak súhlasíte, e, tento týždeň vám pošlem informácie ktoré žiadate. Nemám tu odpoveď, nebudem vám vedieť teraz odpovedať. Pošlem to písomne. Predseda nemá mikrofón. Predseda hovorí bez mikrofónu. Pardon, je suggère que nous nous Navrhujem, aby sme sa k tým dvom prvým transferom vyjadrili 230 e, a 233 a 36 potom na budúcom stretnutí. E, pokiaľ je tú čiastku, nie je tu potrebné hlasovanie, takže charakter to má relatívny. Ak teda nemáte namietky, tak tie dve prvé, teda tie dva prvé presuny, transfery, nemôžeme ich oddeliť, mi tu práve horia. Takže všetky musí pre, pre, pre, prenesieme na budúce e, zasadnutie. A teraz pani Holmajerová k budovám. Ak malte. Otázka, ktorú sme už e, mali možnosť riešiť. Ďakujem Krátka informácia kolegom. Veľmi sa e, rozširuje EASO a v roku 2018 budeme mať až 530 osôb. Výrazné rozšírenie vzhľadom na migračnú agendu, nové úlohy pre EASO prichádzajú a tým pádom aj e, ďalší personál. aj koordinácia personálu na hotspotoch v roku 2000, od roku 2012 EASO má v prístave vo Valete budovu a stanovili to ako svoje sídlo. Má to byť sídlo EASO, takže sú to potenciálne myšlienky teda o tom, že presunúť sa, myslím si, že môžeme si hneď ušetriť, pretože rada tak Rada tak prikázala. Celková plocha bloku A, sú to celkovo tri bloky, tá, tá plocha je obsadená EASO, sú tam, je tam 590 e, osôb a kancelárie je tam 60. Ďalej sú tam konferenčné miestnosti od roku 2015 aj blok C, menšia budova s celkovou plochou 2415 m2, kde sú ďalšie kancelárie, väčšie kancelárie teda a nad rámec toho aj monitorovacie centrum a e, jedáleň a konferenčné miestnosti. Celková plocha 400-570 štvorcových metrov majú teraz. Celkové náklady týchto nákladov vrátane leasingu, útržby 1,158 miliónov, leasingová sadzba 149 a podľa e, údajov EASO je to dosť vyššie, e, nie je veľmi lacné, pretože e, ako štvorcové metre zarátalo EASO aj vonkajšie a zelené plochy, ale aj všetky vstúpy, východy a ulicu Valeta, ale aj tak nie je celkovo veľmi lacné miesto v, na Malte. Od e, roku 2017 by malo súrne pribudnúť aj budova s plochou 5308 metrov, 250 e, pracovníkov kancelária, kanceláriách, e, počet e, kancelárií stúpne na 150 a k tomu ešte konferenčné miestnosti, náklady na štvorcové metre, to je 100, e, 85 eh, eh, eur. Keď sa pozrieme na skutočné metre, pri 215 eh, skončíme eurá. Tieto náklady pre túto novú budovu, všetky tie udržbové náklady ročne 1,67 alebo 1,679 milióna. Celkové náklady teda ročne z 2,8 milióna z 2836. <clears throat> Keď sa pozrieme par- parkovacie miesta, dostali sme dodatočné parkovacie miesta, 34 dodatočných a pod vzhľadom na to, že patrí táto budova malckej vláde, 430 miest doterajších v podstate boli zbytočné. Je to veľké sústo, že tu ešte pridávame ešte 610 ďalších eur na každé parkovacie miesto, ďalších 84 e, miest, ďalších 150 tisíc sme celkovo pri 2,9 miliónov ročne. Výhoda je taká, že aso e, sa stiahlo v ďalšej oblasti, tým pádom nemáme dodatočné náklady pri sťahovke ak sa, keď sa presťahujú a znova zariadia, tak uh, si myslím, že v tom bude naozaj veľká zábava. Malcká vláda teraz nechce indexáciu, e, náklady nestúpajú, je to výhoda, e, to miesto je veľmi dobré a výhodné a budovy, už vtedy som tým bola poverená, už boli tak stavané, aby EASO ich mohlo použiť kompletne. Z toho pohľadu musím povedať, že to treba podpo- podporiť. Ja by som písomne potom doplnil, že tých pár parkovacích miest by sa e, Mietzins zahlt. Also so wenig ist es jetzt auch wieder nicht, aber Myslím si, také výhodné to zase nie je, ale napriek tomu navrhujem, aby sa to potvrdilo a schválilo, pretože nie je to veľmi dramatické. A v tej predbežnej informácii by som si na budúce želala, aby sme mali skutočné správne čísla. Už by sme to boli mohli schváliť minule. V skutočnosti tam boli nesprávne miesta. To by sa u agentúry diať nemalo. A chcem poprosiť komisiu. Ja som má úplne iné úlohy. Mohli by sme poprosiť komisiu, aby trošku pomohla EASu. Ja pri počítavaní čísiel. Ja som momentálne asi nerieši práve bud- politiku budov. Riešia Grécko a Taliansko úplne iné veci. Preto to len doplňam. Lebo to nerobí dobrú povesť. Keď za dva týždne u jednej budovy zaznamenáme rozdiel o 300 tisíc, to by sa jednoducho nemalo diať. Z tohoto dôvodu teda mám prozbu Pomôžme agentúram. Inak som teda za, pretože nič iné by nám jednoducho nepomohlo, či už situačne, či nákladovo. Ja som by mal len problémy. Donc, vous ne souhaitez pas que l'on reporte cette décision. Takže neželáme si odloženie. E, e, nemáte ale ešte doplňujúcej informácie, tak navrhujete, aby sme aj tak mohli teraz hlasovať, hej? Zdieľa to všet, celý výbor, tento názor? Takže budeme hlasovať. Quels sont ceux qui sont favorables? Kto je za? Merci, baissez les mains, avis contraire. Kto je proti? Nikto. Takže rozhodnutie sa prijíma. Ja sa so žiadame, aby nám naznačili, e, čo sa deje s tými parkingami. Možno e, Nemali by sme z toho robiť problém, ak sa k tomu nepohnú. Jednoducho, nech nás písomne informujú, nič dodatočné. Len to trošku rozčuluje. En effet, nous ferons une lettre de protestation. Určitý list formou protest, protestu. Ešte sme neskončili, pretože v bode rôzne náš všeobecný spravodajca má otázku, ktorú chce položiť komisii k individuálnemu e, prevodu 18 miliónov eur. Je to individuálny prevod trošku po, pomimo rozpočtového výboru, celkom legálna vec, ale ak sa to využíva s e, e, diskrečným spôsobom, tak by to mohlo zavdať alebo viesť k nedostatku transparentnosti a Vyzeralo by to, že e, sa nám cez e, okno vracia to, čo nechce, nevieme vyhodiť dverami. Tých 18 miliónov eur v nástroji e, susedskej pomoci pre, pre nástroj predstupovej pomoci pre utečencov v Turecku. Komis, výbor môže povedať, že, a komisia, že, že tu bola informácia, že susedstvo prispieva pre nástroj utečencom, ale nič sme, e, nikto nám neindikoval z čiastky, <clears throat> že to bude prevod e, nezávislý. Podľa mňa dobrý spôsob veci riešiť je dať im legitímnosť, jednoducho zapojiť parlament. A ja pripomínam, že tento prevod individuálny je možný na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme e, urobili počas zmierovania. Takže tento prevod môže e, e, vlastne ohroziť dohody, pozíciu parlamentu. Nehovorím, že je to tak, ale je to taká prevenčná vec k tomuto bodu, k tým 18 miliónov. A ja, sa, ja žiadam od komisie, aby nás informovali o týchto 18 miliónoch. Povedať nám, Ako to vyzerá s nástrojom pre utečencov v Turecku? A druhá otázka je, ak máte predpovede, ak to budú ďalšie takéto výrazné e, ojedinele prevody, ktoré by nám mohli nasledovať v oblasti utečeneckej krízy. Prosíme o ne. Ďakujem. Pán Preda. Äh, ähm, Som trošku zmetený. Chcem vám pripomenúť, že počas uh, zmierovania k návrhu na rok 2016 za posledné roky na, uh, my sme celkom primerane pour la Turquie, qu'il y avait besoin pour euh, trouver les fonds. Že bola potreba tie prostriedky to bolo 500 miliónov vtedy na tieto účely s jasným uvedením toho, že časť tých prvotov tam boli doplnené na susedský nástroj, aby časť z nich bola použitá na utečencov v Turecku. Čiže keď sa prezentoval 10. decembra minulý rok v tomto výbore tento návrh komisie, tak sme rozdali takú tabulku, kde bolo opísané rozdelenie tých finančných zdrojov, tých 500 eh, miliónov, čo malo byť financované z európskeho rozpočtu. Môžem to dať k dispozícii znova tú istú prezentáciu, tú tabulku a tam je vidno tých 18 miliónov zo susedského nástroja a 37 prestupovej pomoci. Čiže toto umožňuje ten výdavok na utečencov v Turecku, susedský nástroj. Musí to prejsť nástrojom predstupovej pomoci, čiže zo strany komisie my to vnímame tak, sme boli transparentní od počiatku, že bude potrebné, aby susedský nástroj sa zúčastnil financovania, aspoň čiastočne, e, tých utečen, financovania utečencov v Turecku. Takže tento individuálny transfer pod úrovňou 10 podľa článku 26 finančného nariadenia je v súlade s pravidlami. Nič nechceme skrývať, zakrývať. Avizovali sme to takto otvorene už minulý rok, takže ja si to celé poznamenám samozrejme. A tá ďalšia otázka, či budú ďalšie transfery, ktoré sa plánujú teraz nie ak sa chceme dostať k tým 150 eh, miliónom, ktoré boli vyčlenené v rozpočte, v rozpočte 2016, tie sú identifikované a to nám umožňuje to učiniť, eh, takže eh, už sa neočakávajú v oblasti susedstva žiadne prevody. Oui, je dis pas que ce n'est pas... Netvrdím, že tam tak nie je. Je to určite legálne, netvrdím, že je to nelegálne ale bolo by to v poriadku, keby nás sme boli informovaní, ale my sme informovaní neboli. Individuálny prevod, tu je možnosť e, využiť až 10 9 sa dá urobiť dnes. A ďalší mesiac 9 Prerozdeliť to. A to by prinieslo vlastne by viedlo k tomu by sa rozpočtová inštancia nezapájala. Ja, moja intervencia bola vlastne mala za cieľ naznačiť, aby proste parlament bol zapájaný maximálne do všetkých prevodov. Mali by sme sa vyhnúť autonómnym, teda individuálnym prevodom, ak je to možné. Myslím si, že tento záväzok eh, eh, prijala aj pani komisárka Georgia. My si želáme jednoducho eh, informovanie parlamentu. A ešte je tu druhý bod v bode rôzne. Aby nám komisia vyupresnila vy rozpočtové dopady oznámenia zo 7. júna k novému rámcu partnerstva e, s tretimi krajinami v rámci Európskej agendy, e, pokiaľ ide o migráciu. Pán Timmermans nám oznámil 8 miliardovú pomoc tretím krajinám. Ak sa povzrieme na Trust Fund, 3 miliardy potom záväzky z londýnskej konferencie 2, miliardy 400 tisíc, makrofinančná pomoc miliarda a ďalšie 4 miliardy 400 tisíc pomoci e, prioritným krajinám. Komisia mohla by vyjasniť zloženie tohto, týchto čiastok, aké nástroje, aké obdobie, kedy tieto opatrenia sa majú prijať, a aké budú e, jednotlivé prekryvy e, časové, či ide o čerstvé prostriedky, alebo či ide o kombináciu e, prostriedkov, ktoré už boli vyčlenené, ktoré už boli predmetom avíza. A komisia by mohla snáď k externému investičnému plánu pre Afriku v rámci eh, FC, pani Margarini eh, deklarovala k tomu v minulom týždni európsku záruku 3 miliardy 100 miliónov. Aké prvky môže komisia eh, nám už oznámiť s našim, našemu výboru k tejto téme? Príde legislatívny návrh a ak áno, kedy a v akej forme? Pokiaľ ide o strednodobú revíziu, pani Toma a pán Olbricht, ako sa bude tento program integrovať do rozpočtového procesu 2017. Ide tu o prípravu revízie finančného viacročného rámca. Pán Preza, máte k tomu nejaké e, vysvetlenia? Merci, monsieur le président. Je vais essayer de donner... Ďakujem, pokúsim sa vám poskytnúť príslušné eh, informácie k vašim otázkám. Pokiaľ ide o takmer 8 miliárd, pokiaľ ide o partnerské dohody s africkými a susedskými krajinami, už tak čiastky Ide o financovanie, ktoré pochádza z rozvojového fondu, Európskeho fondu pre rozvoj, zo zdrojov e, rozpočtových, ktoré e, prechádzajú trastovými fondami a prísľubmi učinenými v rámci londýnskej konferencie, plus tiež makrofinančná pomoc. A to vytvára čiastku takmer 8 miliárd v rámci dočasného e, obdobia 8 rokov a pre trastové fondy sú, je to časť z sum, ktoré očakávame, že prevedú členské krajiny v rovnakej výške ako pri, e, príspevky e, do európskych rozvojových fondov a do rozpočtu. Toľko k tým 8 miliardám. Pokiaľ ide o ten profil potreby, ktoré budú potrebné v tom dočasnom rámci. Tu je dôležité zohľadniť e, rýchlosť partnerských dohôd s prioritnými krajinami, ktoré sa identifikovali v oznámení a tiež k forme, ktorú to bude mať, pokiaľ ide o nástrojový mix, ktorý by sa mohol týkať Eh, pôžičiek. Pokiaľ ide o investičný plán, tak ako sa tu naznačilo, do septembra komisia predloží špecifickejší návrh, myšlienka, ktorá podporuje e, toto oznámenie, je tá, aby tu bola možnosť čoraz viac vytvárať podmienky také, aby súkromné investície, ktoré sa pridávajú k štátnej pomoci a verejnej pomoci pre krajiny susedstva Afriky, aby sme sa pokusili riešiť príčiny, ktoré vedú ľudí k migrácii z ich krajín smerom k Európe. Samozrejme, že tu e, zohrávajú úlohu európske prostriedky, členské krajiny takisto bilaterálna pomoc a tiež rozvojové agentúry a určité agentúry e, úverové, či už medzinárodného alebo národného charakteru. budeme sa snažiť v budúcnosti tieto elementy artikulovať. legislatívne návrhy smerom k vytvoreniu investičnej platformy v tomto zmysle zostávajú pre budúcnosť. Momentálne nemám dostatok eh, element prvkov, aby som eh, povedal viac Ďakujeme, pán Preza, za všetky tieto upresnenia. Avšak, možno by ste mohli, pokiaľ ide o tú prvú otázku k tým 8 miliardám, či by ste nám mohli písomne zaslať dokument, aby sme celkom presne videli, ako sa e, akumulujú jednotlivé príspevky e, do tých 8 miliard a Povedali nám, aké je to dočasné obdobie a ako rok po roku bude týchto 8 miliárd rozklúčovaných. Ja vám ďakujem už vopred za toto upresnenie. Má niekto ešte ďalšie otázky v, v obode hmm. rôzne? Nie je tomu tak a tým pádom môžeme e, toto zasadnutie ukončiť. Ja vám všetkým ďakujem za účasť. Končím stretnutie.